Dobrý deň, dámy a páni, milí kolegovia. Keďže predsednička príde troška neskôr, dom na meškanie lietadla a aj ďalší podpredsedovia tu nie sú, mám ja tu čest aspoň začiatok našeho rokovania viesť. A hneď by sme prešli k programu. Program môžeme, predpokladám, prijať v predloženej podobe, to je dobre. Takže potom ďalší bod, to sú oznámenia predsedu. Máme preklady vo všetkých jazykoch, alebo tlmočujem vo všetkých jazykoch okrem chorvačiny. Potom je tu zmena v zložení vo výbore. Pán Tim Aker za EFDD sa stal tu na náhradníkom. Myslím, že tu teraz nie je. Vítame ho napriek tomu, čo najsrdečnejšie a tešíme sa na dobrú spoluprácu. Potom tu máme ešte skupinu návštevníkov, ktorí rozumejú veľmi dobre po nemecky. Vítam vás tu čo najsrdečnejšie. Je to skupina zo Saxka Anhalska, z komory mm, e, remeselníkov, ktorých pozval kolega Šulce. Vítam vás tu. Máte možnosť si dnes vypočuť jeden z veľmi napínavých hearingov, ktorý je jedno z hlavných tém nášho výboru. Štvrtý bod oznámení je správa z cesty delegácie do Dánska 17. až 18. marca. Niektorí zástupcovia nášho výboru navštívili Kodaň a Slagelse a cieľom tejto cesty bola výmena príkladov skúseností z boja proti nezamestnanosti mládeže a takisto aj výmena skúseností z oblasti E, nesúladu medzi požiadavkami trhu práce a zručnosťami. Tu nám máme momentálne súhrn výsledkov a obsahu tejto cesty v podkladoch k dnešnému rokovaniu. A teraz sa dostávame k prvému z bodov našeho vypočutia. To je vypočutie k revízii stratégie EÚ 2020. Toto vypočutie je zorganizované ako follow-up uznesenia rezolúcie parlamentu z novembra 2014, kde E, sú ciele stratégie 2020 a náš výbor to pripravil. Cieľom je dosiahnuť hlavné ciele v zamestnanosti, v stratégii, a Potrebujeme aj účasť e, občianskej spoločnosti a účasť rôznych zainteresovaných strán. To je náš cieľ, to je to, čo chceme dosiahnuť. Takže závery budú potom preložené v, alebo zahrnuté do konzultácie s komisiou. Budú tam aj nové potom tie ciele, ktoré sa takto premietnúť do revidovanej stratégie 2020. Najprv by som si dovolila predstaviť našich dnešných hostí. Ale pokiaľ viem, niektorí z tých hostí tu tiež nie sú sladom na meškanie a lietadiel, takže improvizujeme. Teším sa, že je tu medzi nami doktor Frank Jürgen Weiser, predseda predstavenstva európskej siete verejných služieb v zamestnanosti a predseda nemeckej agentúry, spolkovej agentúry pre zamestnanosti. Naším druhým rečníkom, hostom je pani Françoise de Boe, ktorá je koordinátorkou belgickej služby na zabránenie chudoby a sociálnej vylúčenosti. Potom je medzi nami pani Ellen Nigren zo Švédska, z, ktorá je tu zo švedských odborov LO, je poradkyňou pre Európsku e, konfedera- odborovú konfederáciu a zaoberá sa hlavne s otázkami sociálnej ochrany vrátanie dôchodkov zo zamestnania. Našim ďalším hostom je pani Barbara Helferich, viceprezidentka, podpredsednička sociálnej platformy a predsednička e, Semester aliancie. A potom pán Mauro Capello, auditor, ktorý pracuje na kontrolnom úrade agentúra pre národnú súdržnosť Taliansko a potom je tu ešte pani Dorte Andersen, riaditeľka e, pre oblasť európskych politík e, v Danskom združení alebo konfederácii zamestnávateľov. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste sem prišli a hneď by sme začali, začali by sme s hearingom každý z vás má 8 minút na to, aby ste nám predložili svoje e, závery a potom budú sa môcť kolegovia pýtať a e, vyjadriť. Takže najprv dávam slovo pánu doktorovi Vajzemu. Dovolím si vás vyzvať, aby ste sa vyjadrili. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja zastupujem, ako ste povedali, 28 vedúcich predstaviteľov služieb zamestnanosti, európskych služieb zamestnanosti, ktorí sú zorganizovaní do rady. Politika nám dáva tú politickú vôľu, to, čo sa má robiť a my sme zodpovední za efektívnosť realizácie. Tri také základné slova pre vašu váš hearing. Poprvé je to poznámka k agende k agende európskej zamestnanosti. Potom podľa nás práca má ver, prednosť, práca zabraňuje chudobe, práca znamená, aj keď je to len na začiatku taký vstup, ako by sme povedali, ak je to na začiatku netypická práca, nie dobre zaplatená, nie na plný úvezok, aj tak by sme ju mali uprednostniť pred nezamestnanosťou, pretože v takom prípade je ľahší vstup e, do zamestnania na trh práce práca nie je nejaký objem, ktorý sa dá rozdeliť, ale práca vytvára prácu a to vedie k tomu, že niektoré krajiny aj za dobrej situácii majú ešte ďalší raz zamestnanosti. A ďalšia poznámka pre politiku zamestnanosti. Nám sa zdá, že je dôležité bo, nielen bojovať proti nezamestnanosti, ale treba sa venovať aj e, problematike zabránenia nezamestnanosti. To znamená dobrá väzba na vzdelávací systém. Po druhé, potrebujeme profesionalizáciu e, európskych služieb trhu práce. Nemá veľký význam investovať do zlých štruktúr Máme takú podloženú domnienku, aké by mali byť minimálne štandardy dobrých služieb e, zamestnanosti pre občanov. Tam patrí napríklad včasná orientácia na prácu, na zamestnanie, možno poradenstvo už na škole, úplné na transparentnosť o voľných miestach nielen na vnútroštátnej úrovni, ale aj v celej Európe, E, platí to aj pre uchádzačov, potom online stratégie, kde by sa ľudia mohli informovať a potom je tu aj tá posledná míla ponuka osobného poradenstva a sme presvedčení, že potrebujeme mať aktívny trh práce, programy, ktoré môžu byť regionálne veľmi odlišné. My si myslíme, že tá tretinová parita v našich dozorných orgánoch, to sú politika, zamestnávateľia, odbory, to je podľa nás mysluplné a sme aj toho názoru, že E, verejnoprávne služby trhu práce majú vždy mať vedúcu úlohu, prvé miesto, aby mali možnosť vyjadriť takúto vôľu vedenia a potom treba samozrejme spolupracovať aj so súkrymnými organizáciami, so všetkými e, činiteľmi na trhu práce, vzdelávacími inštitúciami a podobne. Po tretie si myslíme, že Európska stratégia 2020 je vhodnou metódou na kontinuálne zlepšenie. Je pravda, že ciele, ktoré sa definovali, sa nedosiahnu, ale je to zlé vnímanie toho, že ak máme ciele na začiatku a sa na nich dohodneme, že sa vždy musia na konci roka dosiahnuť definovať cieľ znamená aj na časy uvedomiť, čo sme urobili dobre, čo sa nepodarilo, čo sa môžeme z toho naučiť. A napríklad e, pre nás je záruka pre mládež dobrým príkladom toho, ako môžeme transparentne v 28 krajinách porovnať to, čo sme si zaumienili, čo sme dosiahli, čo sme nedosiahli, čo sa z toho poučíme a potom môžeme o tom aj verejne informovať. To je tá predstava o učení. Toto máme v našej oblasti e, verejnoprávnych e, služieb zamestnanosti to je to, čo definujeme pod výrazom bench learning. To znamená, že máme ukazovatele, procesy, ktoré navzájom porovnávame a zverejňujeme dobre príklady. A takto dosiahneme to, že môžeme sa od seba navzájom učiť zlé príklady zostanú len pri tých jednotlivých službách aby sme nikoho neblamovali a každý má potom z tých 28 služieb sa zlepšovať. Príklad Spolkovej agentúry pre prácu v Nemecku povzbudzuje, tak povediať, v určitom zmysle. Od roku 2005 Trvalo 10 rokov, kým sme sa dostali tak ďaleko, že sme mali na začiatku veľmi nevýhodnú pozíciu, povedzme, v otázke žien e, na trhu mráce alebo zamestnanosť na čiastočný úvezok. To všetko sme prekonali a máme teraz celkom dobré údaje a zdá sa, že v tejto stratégii Európa 2020 je to dobrý element a odporúčame, aby ste v tom ďalej pokračovali. E, ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem, pán Vajse. A teraz dám slovo pani Deboe. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Dámy a páni poslanci, budem sa snažiť v 8 minútach povedať to podstatné. Začnem stručne sa vysvetliť, eh, o mene koho hovorím. My sme belgická Mm, verejná služba, legálne služby a overujeme účinnosť legálnych služieb, situácia chudoby. Ide o mm, situácie, keď ľudia sú veľmi v zlej ekonomickej situácii a ide tu o právo na ochranu zdravia, prístup k zdravotným službám, e, dĺžka života v dobrom živote, v dobrých podmienkach aj za takýchto ťažkých ekonomických situácií a tiež choroby, vyčerpanie a podobne. Máme vyhodnocovať tieto práva a robiť odporúčania pre vlády a robíme to po dohode s osobami, ktoré žijú v takejto e, chudobe. Po tomto úvodnom vysvetlení by som začala o tom, aké sú naše záujmy a v stratégii 2020. O, budem hovoriť o výsledkoch do budúcnosti. Eventuálne záujmy, ktoré sme identifikovali, je to ten prierezový prístup Stratégia 2020 prepája ekonomický rast a udržateľný a sociálny ekonomický rast, teda tým inkluzívnym, inteligentným rastom, to je pre nás dôležité. Ekonomický rast ako taký automaticky neznamená znižovanie chudoby a nerovnosť. Je potrebné teda explicitne eh, zadefinovať takúto angažovanosť a aby e, ten ekonomický e, rast išiel ruka v ruka aj so znižovaním chudoby. Druhý prvok, pozitívny v stratégii 2020 že je tam explicitná angažovanosť v boji proti chudobe, sú tam číselné ciele, kvantifikovateľné ciele, ktoré sa dajú merať. Čo je dôležité, že je tam vôľa mať e, povinné výsledky a tretí pozitívny prvok, ktorý by som rada zdôraznila, že sú viaceré ukazovatele, ktoré sa používajú na meranie buď postupu alebo e, vlastne m, mm, v kroku vzad. Vidíte tu rôzne diagramy, sú tu viaceré ukazovatele. My sme stanovili viacero ukazovateľov pre viaceré skupiny, ktoré trpia chudobou a identifikujeme tam rôzne skupiny, ktoré e, trpia chudobou. A čo je zaujímavé, ten prienik, teda tie osoby, ktoré e, spadajú do tých troch kritérií, tak ten prienik, tie osoby, je ich veľmi málo. Výsledky vo všeobecnosti tých výsledkov nie je veľa, hlavne pokiaľ ide o zníženie chudoby, narastá. Nehovorím to aj, ale hovorí to aj oznámenie Európskej komisie, pokiaľ ide o e, priebežnú revíziu a komisia si tiež myslí, že je potrebné čoskoro tento problém vyriešiť. Tiež treba dodať, že obvykle štatistiky nezachytávajú všetkých, ktorí žijú v chudobe v Belgicku. E, e, máme iné čísla a neberú sa kategórie osôb ktorí sú vo veľmi zlej situácii, napríklad bezdomovci, tí nie sú zachytení v štatistikách. V Belgicku sme urobili výskumnú štúdiu a chceli sme začleniť aj tieto osoby do vzoriek. A mohlo by to inšpirovať aj ostatné krajiny v EÚ, aby sme, aby sme mali inkluzívnejší prístup a zachytili celú sieť obyvateľstva. Komisia v oznámení hovorí, že kríza poukázala na potrebu účinného sociálneho systému, ale konštatujeme, že ekonomický aspekt ekonomického rastu e, e, ten vyvoláva veľký záujem, ale tie aspekty sociálne nie. Hovorí sa síce o zamestnanosti, o príspevkoch, ale nehovorí sa o kvalite pracovných miest, o sociálnej ochrane a tak ďalej. A keď narastá počet pracovných miest, ak tieto miesta nie sú kvalitné, tak chudoba sa nezníži. Myslíme tým na chudobných eh, pracujúcich v Európe nárast pracovných zmluv, ktoré sú na dobu určitú alebo len na čiastočný úvezok a tak ďalej, dočasná práca Eh, obvykle eh, len ľudia, ktorí majú vyššiu kvalifikáciu, ak majú dočasnú eh, zmluvu, tak obvykle častejšie dostávajú tú dlhodobejšiu, tí ostatní nie. A budúcnosť, aké sú tie veľké línie? Vrátiť sa k tej prvej ambícii a síce k tomu prierezovému prístupu, kde tá ekonomická aj sociálna zložka sú prepojené a aby v tej ekonomickej oblasti v sociálnej oblasti navzájom existovali prepojenia. Máme rôzne spôsoby, ako to dosiahnuť, napríklad horizontálna sociálna klauzula, ktorá je v článku 9 zmluvy EÚ, kde sa žiada zvýšená pozornosť e, politikám, sociálnym politikám EÚ. Ďalší spôsob sledovať jednotlivé kvantifikovateľné ciele, a analyzovať ich holisticky, nie izolovanie, len takto by sme ľahšie mohli bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe. A keď sa príjmú určité opatrenia, tak e, potom je e, dobre, keď, keď sa príjmú opatrenia v určitej oblasti, treba sledovať, aby nevymazali výsledky v oblastiach iných. E, každoročne členské štáty musia pripravovať národný sociálny plán a tie by bolo treba aktualizovať, koordinovať. A k obsahu podporím predrečníka. Potrebujeme nové pracovné miesta, ale kvalitné, prístupné. A to súvisia aj so vzdelávaním a výchovou lebo vieme, že tí menej kvalifikovaní sú vzdialenejší od pracovného trhu a sú častejšie nezamestnaní. Treba uvažovať o sociálnej ochrane, ktorá bude ochraňovať naozaj aj tých najslabších. A to je otázka nielen výšky príspevkov, ale aj podmienenosti práv. A táto podmienenosť narastá. Je to aj otázka aktivácie e, používa sa to vo veľmi úzkom zmysle namiesto toho širšieho Malo by sa podporovať prístup k decentnému, dôstojnému e, platu, k kvalitnému pracovnému miestu a tak ďalej. V krízových časoch sa často hovorí o nákladoch sociálnej ochrany, ale my si myslíme, že je to predovšetkým základné právo a je mm, nevyhnutné zabezpečiť, aby ľudia mali právo dôstojne žiť. Štvrtá priorita účasť opatrenia, ktoré sa majú aplikovať pre rôznych ľudí, majú niekedy práve pre tieto zložky obyvateľstva oveľa menej e, účinnosti a sú zložitejšie na aplikáciu. Druhý, posledný bod – špecifikovať kvantifikovateľné ciele a doplniť ich aj kvalitatívnymi. Vieme, že je tam ten princíp obozretnosti. Tie čísla sú síce dôležité, ale treba ich zadefinovať správne a keď sa používajú určité ukazovatele, tie môžu prinášať rizika nesprávneho opisu reality. Ide hlavne o tých najchudobnejších, e, do nich treba viacej investovať, aby sa z chudoby dostali. Ciele by sa možno dosiahli tie kvantifikovateľné, ale bohužiaľ tie rozdiely v obyvateľstve narastajú. Tie kvantifikovateľné ciele prinášajú problém v otázke ľudských práv, pretože časť obyvateľstva, ktorú chceme dostať z chudoby, ako nám to vysvetli nejakí pracovníci z asociácií, keď mám niekoho, napríklad piatich pri stole a v tom lepšom prípade o pár rokov jedna, jeden z týchto ľudí nebude chudobný. A posledná vec. A ten kombinovať kvantifikovateľný a kvalitatívny prístup, pretože ide o to, aby ľudia sa skutočne udržateľne e, dostali z chudoby a akým spôsobom, či e, dosiahli ten cieľ a potom, aby keď dosiahnu ten cieľ, aby nezmizli z tých štatistík a z horizontu. Ďakujem pekne. Chcela by som ešte povedať, že ste koordinátorkou belgickej služby boj proti chudobe a e, sociálnej exklúzii. Mm, je pripravená ďalšia rečnička? Áno, tak v tom prípade dám slovo pani Ellen Nigren, ktorá zastupuje Švedskú konfederáciu odborových zväzov LO, ktorí poskytujú poradenstvo najmä pokiaľ ide o otázky sociálneho poradenstva. Takže nech sa páči, máte slovo na 8 minút. Tak, eh, ja väljer att tala svenska eftersom det är möjligt. Ďakujem za slovo. Keďže mám tu možnosť, tak budem hovoriť po švedsky. Zastupujem LO. Je to jedna z troch veľkých švedských odborových organizácií. Prejdem na ďalšiu priesvitku, kde sú tieto tri centrálne odborové zväzy. LO organizuje pracovníkov, TCO a SAKO potom reprezentujú úradníkov a akademikov s vysokoškolským vzdelaním. Pracujeme na medzinárodnej a európskej úrovni spoločne, dá sa povedať. Na úvod by som chcela povedať, že vo Švedsku vláda konzultuje ostatné stránky pracovného trhu veľmi dobre, tak ako je to aj v rámci Európa 2020. Táto spolupráca by sa samozrejme dala zlepšiť my z pohľadu odborov však máme dojem, že naše stanoviská sú rešpektované a príjmané. Na tieto tri odborové organizácie LOTCO a SACO sú všetky prepojené na ETUK, na Európske odborové zväzy. LO sa skladá zo 14 zväzov, ktoré organizujú pracovníkov, TCO a SACO organizujú, ako som hovorila, úradníkov a akademikov. Takmer 70 všetkých zamestnaných vo Švedsku sú členmi jednej z týchto organizácií. Samozrejme, e, niekedy sa naše priority líšia, avšak v niektorých otázkach e, môžeme naopak navzájom spolupracovať. Zamestnávateľov zastupujú v Švedsku veľké organizácie, ktoré sú rozdelené na súkromný a verejný sektor. Švedská vláda zahájila konzultácia o Európe 2020 na pravidelnej báze so všetkými zainteresovanými partnermi. Cieľom je nájsť odpovede na problémy pracovného trhu. Prebieha to tak, že sme často prizývaní na schôdzky na vysokej úrovni. Nedávno to bola schôdza o návrhu komisie e, týkajúce sa odporúčení pre jednotlivé krajiny. Takáto schôdzka bola v celom Švedsku iba jedna a mohli tam prezentovať svoje názory všetky organizácie. E, bývajú tam prítomní úradníci všetkých ministerstiev švedskej vlády, odpovedajú na naše otázky a berú do úvahy naše stanoviska. Odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov taktiež väčšinou raz za rok vydávajú spoločný písomný príspevok do Národného reformného programu. Aj dobrovoľné organizácie sa zúčastňujú a prispievajú. No teraz sa vrátim k hodnoteniu stratégie Európa 2020 a k návrhom do budúcnosti. V tejto chvíli sa sústredujeme na cieľ zvýšenia zamestnanosti a boja proti chudobe a z tohto hľadiska je pozitívne, že tento program existuje. Ako na národnej, tak na európskej úrovni. No tie ciele nie sú zďaleka naplňané a preto je zjavné, že stratégia by mala byť revidovaná. Je potrebné dôkladne preskúmať, čo by sa dalo zlepšiť. Sociálne ciele stratégie Európa 2020 sú dobré a dôležité, ale dá sa konštatovať, že metóda e, hodnotenia nezávislých indikátorov nie je dostatočná, pretože niektoré členské štáty aj Európa ako celok nie je úspešná pri naplňaní cieľov. V Európe neexistuje jasná sociálna agenda a je potrebné, aby všetky e, rozhodovacie orgány e, boli zaangažované, pretože v Európe je 6 miliónov e, nezamestnaných a oveľa viac miliónov ľudí, ktorí sa sami označujú za chudobných. A toto číslo sa od spustenia Európy 2020 zhoršilo. ETUG, Európska odborová organizácia, sformulovala 10 e, centrálnych požiadaviek týkajúce sa dohľadu nad e, stratégiou Európa 2020, čiže naplniť ambiciozne označovanie prostredníctvom revízie e, stratégie Európa 2020, investovať do inteligentných, udržateľných a intruzívnych možností rastu, docieliť zmenu teraz ukončiť e, úspornú politiku a umožniť, aby stratégia 2020 naplňala svoje ciele. Zapojiť všetky zúčastnené strany pracovného trhu a lepšie ich v rámci stratégie Európa 2020 zorganizovať. Nezabúdať na to, že nové pracovné príležitosti musia poskytovať kvalitnú prácu prepojovať preventívne a korektívne opatrenia za účelom naplnenia cieľov napojiť túto stratégiu na iné politické výzvy a tu je potrebná jasná sociálna agenda, sociálny program. Nedovolí členským štátom, aby e, zmenšovali tie európske ciele, rozdrobovali ich na menej ambiciozne národné ciele. Je potrebné zorganizovať otvorenú pluralistickú celoeurópsku diskusiu o krízovej politike Európskej únie. Ďakujem. A teraz pani Helferich, ktorá je podpredsedníckou sociálnej platformy. Nech sa páči, máte slovo. Yes, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A v mene Európskej sociálnej platformy a Európskej aliancie pre uh, E, demokraticky udržateľný semester sa vám chcem poďakovať za pozvanie na dnešné stretnutie, ktoré považujeme za veľmi dôležité podujatie, pretože revízia stratégie 2020 je vec, ktorá sa robí raz za 10 rokov. To sa pripravuje tak a každého si treba vypočuť, zapojiť. Ja sme veľmi radi, že parlament sa rozhodol vypočuť aj mimovládne organizácie. Občianská spoločnosť tiež očakáva s napätím toto strednodobé hodnotenie a musím povedať, že sme veľmi rozčarovaní, že došlo k meškaniu, k odloženiu na koniec tohto roku, začiatok budúceho roku a môže to mať nepredvídané dôsledky pre samotnú revíziu. Ešte niekoľko slov o Európskej sociálnej platforme. Sme platformou 46 veľkých európskych mimovládnych organizácií, ktoré pracujú v sociálnej oblasti, ako aj na úrovni členských štátov. Európsky semester respektíve tá aliancia pre sociálny demokratický udržateľný semester je platforma, kde sú mnohí európsky členovia členmi, ale táto platforma sa stretáva preto, aby e, sa mimovládky, ktoré pracujú na semestri, spojili, pracujú od roku 2011 takto, aby hodnotili pokrok dosiahnutý v európskom semestri v oblasti sociálnych cieľov, hlavných cieľov. Takže platforma je troška širšia, pokiaľ ide o jej členstvo a budem hovoriť najmä ako podpredsednička sociálnej platformy. Platforma pozorovala, pozera na európsky semester pomerne kriticky vzhľadom na tie sluby, ktoré sa mnohé ukázali ako prázdne sluby a neúspešné politiky. Keď si pozrieme dnes čísla, tak Vidíme, že chudobných je o 5 miliónov viacej ľudí než v roku 2010. Zamestnanosť klesla, je okolo 68% a pre ženy je to ešte menej 63%. Takže vidíme tu na e, rozdiel s cieľom 7%. Potom je aj veľký rozdiel, rodový rozdiel v mzdách, 16%, vidíme 39-percentný rozdiel v dôchodkoch a v Luxembursku je to 47%, v Nemecku 44%. Tieto čísla rastú a poukazujú na neefektívnosť a ne, e, nedodržiavanie záväzkov z Európskeho semestra v sociálnej oblasti. Preto táto revízia je naozaj veľmi potrebná. Semester sa zaoberá implementáciou hlavných cieľov od roku 2011 a vidíme, že hlavný dôraz je na ekonomické a finančné politiky a makroekonomické politiky a to znamená, že odporúčania pre konkrétne krajiny sa zameriavajú na znižovanie verejného dlhu a znižovanie verejných výdavkoch a veľmi, je tu veľmi malá koherentnosť medzi cieľmi a ich implementáciou, realizáciou. A to vedie samozrejme k tomu, že sa vytvára stále väčšia a väčšia chudoba. Európska Európska sociálna platforma má tri hlavné oblasti odporúčaní. Prvá sa týka zabezpečenia konzistentnosti politík a transparentných procesov. To znamená, že sa musíme pozrieť na celú architektúru Európy 2020 a na proces semestra, aby sme videli, ako ciele, prostriedky, nástroje na ich realizáciu spolu ladia a potrebujeme zabezpečiť aj vyššiu transparentnosť procesov E, európskeho semestra a Európy 2022. Odporúčanie sa týka pokroku v sociálnych cieľoch, zaručení tohto pokroku, o tom už hovorili aj predrečníci, e, ktorí poukázali na túto oblasť a znamená to, že musíme znížiť e, chudobu a sociálne vylúčenie, veľ, veľké nerovnosti, ktoré sa zväčšujú, ešte musíme hľadať kvalitné zamestnanie a nielen opatrenia na zamestnanie a musíme zlepšiť aj vzdelávacie ciele v Európe v rámci stratégie Európa 2020. Tretie odporúčanie sa týka zaangažovanosti zainteresovaných strán. Videli sme, že procesok na národnej úrovni, ako aj na európskej úrovni občianská spoločnosť nie je e, primerane zapojená do hodnotenia a monitorovania procesu semestra. E, CSR a, národné reformných, CSR a národných reformných programoch, konzultácia s občianskou spoločnosťou, nie je veľmi konzistentná a veľmi často je to len jedno stretnutie a už potom žiadne ďalšie zapojenie občianskej spoločnosti neexistuje. Pokiaľ ide o naše prvé odporúčanie, zaručenie konzistentnosti politik a transparentných procesov, stále opakujeme, že sociálne aspekty nie sú v rovnováhe s ekonomikou, ekonomickými cieľmi, že treba zabezpečiť túto rovnováhu v rámci semestra. Vidíme, že realizácia je neefektívna a treba to riešiť pri revízii Európy 2020. Taktiež odporúčame, aby sa robila ex ante koordinácia fiskálnych, ekonomických, sociálnych politík a opatrení a taktiež potrebujeme ex ante a ex post rodové hodnotenie vzhľadom na tieto rozdiely v, v príjmoch a dôchodkoch. I to je úplne nevyhnutné. Po druhé, potrebujeme konkrétne opatrenia pri všetkých hlavných cieľoch pri, a taktiež musíme žiadať CSR, ktoré sa týkajú všetkých E, krajín, najmä pre oblasť chudoby. To sú tie špecifické e, odporúčania pre krajinu. A pretože sú krajiny, ktoré nemajú takéto CSR a e, tým sa dostajú do zvláštnej situácie, mali by ich mať všetky štáty. Okrem toho je dôležité vytvoriť rámec pre mainstreamovú rodovú rovnosť, ako aj základné práva a taktiež žiadame ročné správy o dosiahnutom pokroku, ktoré vychádza do spoločného hodnotiaceho rámca a e, ďalších monitorov z oblasti sociálnej. Potom je tu taká hodnotiacia tabulka, ktorú mnohí chválili, alebo niektoré organizácie z občianskej spoločnosti. My hovoríme, že scoreboard je dobrá vec, ale musí byť doplnená o systém, ktorý spúšťa opravné, nápravné opatrenia a je dôležité, aby sa už konečne sociálna oblasť e, zvýraznila, aby bolo vidieť, že sociálne ciele sa nedosiahli. Tento scoreboard, táto notiaca tabulka, tabulka výsledkov by si zaslúžila aj podrobnejšiu analýzu napríklad extrémnej chudoby. Takže my žiadame, aby sa prehodnotili súčasné ukazovatele a aby sa skonkrétnili v niektorých oblastiach a pre niektoré situácie aby sme dosiahli pokrok v sociálnych cieľoch, potrebujeme komplexný akčný plán. To žiadame. Žiadame, aby sa ciele rozdelili na skupiny podľa rodu, aj podľa témy, ako napríklad zdravie, vzdelanie. Žiadame aj follow-up sociálneho investičného balíka, najmä v oblasti nezamestnanosti, aktívnej inklúzie, chudoby, investovania do detí a žiadame o vypracovanie európskeho rámca pre minimálny príjem. Pokiaľ je tu tretiu tému, a to je zapojenie zainteresovaných strán, tak občianská spoločnosť monitoruje tento proces semestra podrobne, ale zatiaľ sme nedostali ešte štrukturovaný dialog s národnými a európskymi orgánmi ktoré by riešili naše zistenia a monitorovanie. Vieme, že v krajinách ako Španielsko alebo Írsko sú konzultačné procesy oveľa lepšie. Sú tam e, predstavitelia občianskej spoločnosti, ministerstva financí, ekonomik a e, sociálnych vecí, ale v iných krajinách to nevidíme. Veľmi často tento dialog je len takým papierovým dialogom. To, čo my potrebujeme, že potrebujeme usmernenie členských štátov, aby e, mali takýto štrukturovaný dialog a aby realizovali zásady partnerstva, aby sa realizovali aj v Európskom sociálnom fonde, tak ako sa, o tom plánu, ako sa to plánuje. Na záver, Organizácie občianskej spoločnosti, členovia Európskej sociálnej platformy sa pozerajú na zmeny v súčasných odporúčaniach pre konkrétne krajiny a to, čo vidíme, je také, že politika úspor e, pokračuje. Len málo takýchto odporúčaní sa zameriava na otázku chudobu, na otázku chudoby. Znížili sa z 12 na 6. Je to zamerané na zamestnanosť, konkurencieschopnosť a nie na to, aby ľudia dostali kvalitnú prácu a aby ľudia nemuseli a cesta, ktorá sa zvolila, je hociaká práca, aby neboli závislí na sociálnej ochrane. Odporúčania pre konkrétne krajiny momentálne nemajú žiadnu stratégiu, takže sa nesledujú žiadnu stratégiu. Tak sa pýtame, prečo metodika znižovania týchto odporúčaní pre krajiny, keď nemáme ani len predstavu, kam chceme ísť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz dám slovo pánu Maurovi Kapelovi, z, ktorý je auditorom a zastupuje kontrolný úrad, agentúru pre národnú súdržnosť Talianska. Nech sa páči. Pani predsednička, dámy a páni poslanci, ak dovolíte, v prvom rade by som sa vám chcel osobne poďakovať za pozvanie. Je to pre, na, pre mňa naozaj veľká čest môcť vystúpiť dnes pred vami. Moje vystúpenie súvisí s revíziou stratégie 2020 a budem sa snažiť upozorniť na aspekty vzdelávania, výchovy, rekvalifikácie, kompetencie, ktoré môžu vytvárať nové pracovné miesta. Myslím si, že ciele stratégie 2020 sú napojené na schopnosť občanov začať myslieť inovatívne a kreatívne a preto som presvedčený, že je potrebné, aby sme do stredu našej diskusie dali e, také úvahy, ako aká je podstatná, podstatný prístup k človeku a že ľudské zdroje sú veľmi dôležité a ten ľudský zdroj, ako je myslenie. Rozhodnutie 1350 z roku 2009 EP rozhodol venovať v roku 2009 e, mal byť Európskym inovatívnym rokom a kreatívnym rokom. Usmernenia boli zadefinované pre tento rok a boli tam aj odporúčania 9.6 z roku 2006 a jasné kompetencie pre e, stály postup a kap- kapitola 5 sa volala Naučiť sa učiť, ale nezávisle od tohto mena nič sa nehovorili, hovorilo o základných princípoch fungovania nášho myslenia. Rovnako ako vo vede aj vedci používajú základné princípy štúdie. V roku 2014 tento rok bol venovaný mozgu ani v tomto prípade podľa mňa sa táto príležitosť nevyužila, pretože sme sa sústredili predovšetkým na choroby, či už neurologické alebo psychiatrické. Áno, sú to významné témy, ale sú to témy e, nefunkčnosti mozgu. A teraz, čo by sme mali robiť? Môj návrh, vážený prítomný, je, aby sme v rámci priorite, priority inteligentného rastu vniesť iniciatívy, e, skutočne sa objaviť a mala by sa venovať hlavne mladým Európanom, ale všetkým európskym občanom, ktorí sa venujú vzdelávaniu, výchove, aby sme ich naučili, ako funguje naše myslenie a naše kognitívne schopnosti, schopnosti mozgu, aké sú techniky, ktoré by sme mali používať aby sme naše myslenie využívali v zmysle nášho prirodzeného smerovania. Tak ako funguje naše myslenie, tak ako e, všetci, ktorí pracujú v reklame, vedia, že funguje e, na základe asociácií. A ako zhmotniť túto myšlienku? Navrhujem vytvorenie Európskeho roka schopnosti myslenia a mm, teda nášho myslenia. Bolo by dobré, keby sa realizovali rôzne semináre, konferencie v spolupráci s verejnými organizáciami, ktoré sa venujú vzdelávaniu a výchove odbornej rekvalifikácii aby sme dosiahli väčšie rozptýlenie v celej EÚ princípov fungovania myslenia týchto významných techník, ktoré sa používajú v prípade najvyšších manažerov na svete. Rôzne techniky e, brainstormingu, memoringu a ďalšie techniky. V tomto európskom roku by bolo dobre spustiť reklamné kampane podporovať vytvorenie vedeckých štúdií e, na národnej, ale aj európskej úrovni, podporovať v jednotlivých operatívnych programoch výučbu týchto techník, brainstorming, mind mapping a tak ďalej môžu byť techniky, ktoré sa môžu aplikovať napríklad pri štúdiu matematiky, literatúre, rôznych vedy, vied, ja neviem, práva, fyziky a tak ďalej a tak ďalej. Bolo by tiež zaujímavé mať k dispozícii dokumentáciu z európskych inštitúcií, aby sme mali akúsi mentálnu mapu, kde by sme videli, akým spôsobom vnímame jednotlivé koncepty a akým spôsobom sa smernice či legislatíva EÚ nejakým spôsobom realizuje. A to, čo sa mi najviac páči, to je iniciatíva Európskeho šampionátu myslenia Mohli by sme ho nazvať európske myslenie, ktorá, tento šampionát by sa mohol sústrediť na štyri oblasti alebo na techniky e, nášho kognitívneho schopnotu, mind mapping, brainstorming, Europe, e, problem solving a tak ďalej. Kde sa používajú tieto techniky? Tam, kde sa použili, prinášajú obrovské výsledky, zvyšuje sa motivácia študentov a zvyšuje sa aj kvalita e, vzdelávania a výučby. Ja si myslím, že je potrebné, aby sme vytvorili spoločnosť, ktorá bude mentálne alfabetizovaná, aby sme aj dosiahli všetky ciele stratégie 2020 a záverom. Niekto povedal, že myslenie je ako padák funguje len vtedy, keď sa otvorí, a ja dodávam, aby sa padák mohol otvoriť, je potrebné, aby tu bol aj človek, ktorý má odvahu skočiť. A teraz sa obraciam na vás, tu prítomných europoslancov. E, žiadam od vás, aby ste vy mali tú odvahu skočiť, e, skočiť smerom k Európe. Ďakujem. Thank you very much. Be brave. Ďakujem pekne. Dám teraz slovo poslednému, poslednej rečničke, pani Dorte Andersen, ktorá je rediteľkou e, politiky EÚ v Konfederácii dánskych zamestnávateľov. First of all, for, uh, Ďakujem za slovo. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za to, že ste ma pozvali. Zastupujem tu dánskych zamestnávateľov. Je to konkrétne 24 tisíc zamestnávateľov, čo je približne polovica zamestnávateľov v Dánsku. Pokúsim sa formulovať tri posolstva. Nie je veľmi ľahké byť posledná rečníčka. Mali sme tu 5 veľmi zaujímavých a veľmi rôznorodých prezentácií, ale vynasnažím sa zaujať vás. Je dôležité zamerať sa na rámec zamestnanosti, ale dôležité je, aby sme sa na túto otázku nedívali iba z perspektívy roku 2020, ale aj za toto obdobie. Je dôležité, aby sme sa zamerali na benchmarking a bench learning, čiže pokúsili sa získavať kvalitatívnejšie informácie. Dôležité je, aby sme si trúfli hovoriť o kvalite, aj pokiaľ ide o otázku vzdelávania. Členské štáty stoja pred výzvou e, spolupracovať do vyššej miery so sociálnymi partnermi. Kde sa v tejto chvíli nachádza Európa? Domnievam sa, že tá situácia nie je až taká rúžová, ako by sme si radi predstavovali. Rast síce nastal, ale nie u nás. Nastal za našimi hranicami. U nás sa tomu rastu až tak dobre nedarí. V Dánsku e, sme závisli od európskeho rastu. Samozrejme, z Dánska exportujeme do Európy. Ľudia sa síce domnievajú, že u nás je všetko v poriadku, že otázka zamestnanosti je v poriadku, avšak my sme závislí od Európy a keďže v Európe tá situácia nie je až taká rúžová, nie je to rúžové ani u nás. Takže je potrebné, aby sme si nastavili ciele zamestnanosti a rastu. Je dôležité, aby sme zvažovali v rámci toho 20-ročného horizontu aj demografický vývoj. Paradox je, že u nás hľadáme kvalifikovaných mladých, nenachádzame ich, no a potom máme nezamestnaných. Taktiež je dôležité a mohol by pomôcť, pokiaľ by sme viac stimulovali ženy, aby sa vrátili na pracovný trh. No a potom je tu ešte otázka mladých a ich vzdelávania. Hovorili sme o alternatívnom vzdelávaní napríklad work-based learning, čo je u nás kľúčový sektor. Takýmto spôsobom vzdelávame stále viac a viac mladých ľudí. Naozaj je to veľmi dôležitý spôsob, akým poskytujeme mladým ľuďom vzdelanie. Dôležité je, aby sme dosiahli e, špecializované vzdelávanie, pretože inak mladých síce vzdeláme, ale e, smeruje to len k tomu, že ostanú nezamestnaní. Čiže dôležité je, aby sme sa venovali profesionálnemu vzdelávaniu, ale v rámci novej stratégie Európa 2020. No a teraz by som sa vrátila ešte k tomu pojmu bench learning. Využívame to na to, aby sme e, dosiahli potrebné e, reformy. Čiže je dôležité, aby členské štáty hodnotili situáciu tak, aby e, nastavili funkčné pracovné trhy, aby bolo viac pracovných miest, kvalitnejších pracovných miest, aby si firmy trúfli do tohto investovať, čo je naozaj problém. Potrebujeme mať k dispozícii taký nástroj, ktorý umožní, aby nám prebiehajúce reformy dodali tú očakávanú kvalitu. Je dôležité, aby sme si priebežne overovali, čo sa deje, ako sa to vyvíja, ako to funguje a prečo to funguje. A posledný bod sa týka sociálnych partnerov a ich úlohy. My sme, ako som už spomínala, organizáciou zamestnávateľov. Spolu s mimovládnymi organizáciami sa účastníme fóra, ktoré zoskupuje viacerých partnerov. Toto sa mm, v Euró- v stratégii Európa 2020 nenachádza, nemá to tam významnú úlohu. Sice Junckerová komisia teraz riešia aj otázku sociálnych partnerov. A otázku toho, ako prepojiť ekonómiu a sociálnych partnerov. U nás v Dánsku sociálni partneri požiadali vládu, aby lepšie zorganizovala spoluprácu. Toto môže prispieť k celkovému zlepšeniu situácie a k nájdeniu spoločných riešení. tu ešte jedna vec, na ktorú sa trochu zabudla, ale ktorá by mohla pomôcť posilniť Euró- stratégiu Európa 2020 a ktorá by mohla, čo by mohlo prispieť ku konkrétnejším výsledkom pre členské štáty. Bo ide tu o nastavenie záväzných nástrojov či e, zmluv o národných reformách. Pred pár rokmi sme o tom hovorili a možno by sme sa k tejto myšlienke mali vrátiť. Je to dôležité ako pre podniky, tak aj pre zamestnancov a preto by sme možno mohli pracovať na tom, aby takýto prístup bol pre členské štáty záväzný. To je na teraz odo mňa všetko. Som pripravená zodpovedať vaše otázky. Ďakujem pekne, ďakujem za 6 zaujímavých úvodných prejavov a dám teraz slovo koordinátorov či im zástupcom. Začneme e, frakciou EPP a pánom Šulce, nech sa páči, máte slovo. Ja, von, von unserer Seite als za nás e, ako EPP by som sa chcel poďakovať za túto námahu, že ste prišli medzi nás a nás navštívili v Bruseli v našom výbore. Myslím si, že to, čo ste predniesli, bolo pre nás nielen zaujímavé, ale aj nás to ešte nasmerovalo v našich úvahách k bodom, ktoré sú dôležité. Chcem sa vyjadriť k niečomu, čo tu už viacerí z vás spomenuli v svojich príhovoroch. Myslím, že všetci sa zhodneme v tom, že tvorba pracovných miest v Európe musí byť najvyššou prioritou pre nás všetkých a teším sa, že to tu vo vašich príhovoroch zaznelo, že ste povedali, že sú rôzne pracovné miesta rôznej kvality, ale najdôležitejšie je mať prácu, pretože táto práca, aj keď možno zo začiatku nie je tak dobre platená, alebo čiastočne aj nezodpoveda kvalifikácii, má pre človeka stále väčší prínos, ako ju nemať. Ja si myslím, že sa mi páčilo aj to, že práca vytvára ďalšiu prácu a síce, že sa na pracovné miesta nemôžeme pozerať na, ako na niečo fixné, nezmenné, ale že aj inovácie prinášajú nové pracovné miesta, že sa nesmieme bať inovácií a že práca vytvára prácu. Pre nás je veľmi dôležitá aj téma demografie a chcem povedať, že téma demografie je nielen pre mňa ako Nemca dôležitá, je dôležitá pre mnohé ďalšie krajiny v EÚ. A preto sa musíme o tom aj naďalej baviť. Musíme sa baviť o tom, ako zamestnať starších pracovníkov, ako zlepšiť zamestnanosť žien, ako zlepšiť celoživotné vzdelávanie, ako zlepšiť cezhraničnú zamestnanosť. A veľmi dôležitá vec je podľa mňa aj konkrétne odporúčania, špecifické odporúčania pre krajiny v rámci semestra a ich záväznosť a naviazanosť na reformné plány jednotlivých eh, členských štátov. Myslím si, že to je bolo veľmi dôležité. Ja tu mám oveľa viac poznámok, ale nemám čas na ne. Myslím, že mám len dve minúty a preto by som nechcel okrádať kolegov z iných politických skupín o čas. Ďakujem veľmi pekne a teraz ko, Juta Steinruck, za soci- koordinátorka za sociálnych demokratov. Ďakujem veľmi pekne všetkým referujúcim. Myslím, že ste boli veľmi e, že ste nás inšpirovali, poukázali ste na niektoré oblasti a niektoré vaše názory ma možno celkom ešte nepresvedčili, ale naozaj uh, Tvorba pracovných miest musí byť prioritou, ale pre nás je dôležité, aby to neboli akékoľvek pracovné miesta, aby sme mali pekné štatistiky. Pre nás je dôležité, aby to boli dobré pracovné mesta a preto mám aj otázku na doktora Vajzeho. Niekoľko rokov som bola zastupujúcou predsedníčkou e, Úradu pre prácu, pre zamestnanosť v Ludwigshafene hovorili sme o tom, že či je laická práca cestou na trh práce, ale zistili sme, že je to len, ma, e, len, že len málo ľuďom sa podarilo nakoniec nájsť dobrú prácu. A keď si zoberieme tie atypické pracovné podmienky nielen v Nemecku, ale v celej Európe, tak sa mi zdá, že teraz, keď už mnoho rokov nepracujem na tomto úrade, že situácia sa ešte vlastne zhoršila Okrem toho sa aj veľmi rôzne pristupovalo k tomu, ako je, akého záväzné majú byť ciele Európskej stratégie 2020, teda akú mieru záväznosti majú byť. Keď si zoberiem cieľ v chudobe, že sme chceli mať 20 miliónov ľudí menej v chudobe, tak zistíme, že v porovnaní s tým časom, keď sme si dali tento záväzok, máme o 7 miliónov chudobných ľudí viac tak si myslím, že to, to by sme sa mali poučiť. To znamená, že potrebujeme záväzné ciele. Pani Debo, a vy ste povedali, že aby sme mali úspešné politiky, potrebujeme mať väčšiu angažovanosť v európskej debate. Myslíte si, že Európska platforma na boj proti chudobe a sociálnej vylúčenosti ktorá sa stretáva raz do roka, je tým vhodným nástrojom na takéto zvýšenie zapojenia, zaangažovanosti, alebo dá sa to zlepšiť. A potom mám ešte otázku na všetkých hostí. Stále hovoríme o potrebných štruktúrálnych reformách, E, v členských štátoch okrem reformy trhu práce sa nič iné nedeje. Máte vy o tom ešte predstavu, aké štruktúralne reformy by sme mali mať, čo, kde by mohol prvok EÚ byť užitočný, kde by mohol prísť novými cieľmi e, a e, ako by nám mohol táto úroveň pomôcť dosiahnuť staré ciele? Takže to bola tá ďalšia otázka adresovaná na všetkých. Ďakujem, myslím, že som tiež prekročila svoj časový limit. Ďakujem veľmi pekne a ďalším pani Hawking za Alde. Máte prosím otázku, pripomienky? Ďakujem za slovo. V prvom rade sa vám chcem všetkým poďakovať za vaše prezentácie. Prešla som ste trošku neskôr, ale väčšinu som počula. Taktiež som preštudovala dokumenty, ktoré ste zaslali a vypočula som si vaše dnešné prejavy a zdá sa mi, že je tu dosť veľa problémov, ktoré musíme riešiť. V prvom rade e, sa mi zdá, že je tu nedostatok koherentnosti spoločných činností. Mám pocit, že neprepájame, tak povediať, z bodky s inými politikami, s inými programami či financiami, ktoré máme k dispozícii a potom ešte ďalší problém, ktorému musíme čeliť, že nie sme schopní zamerať sa na celkovú perspektívu. Čiže ako by sme mohli nájsť eh, mechanizmy na zlepšenie situácie, aby sme pracovali efektívne a účinne, keď hovoríme o semestri v rámci stratégie Európa 2020. Myslím si, že by sme mohli mať výročnú správu o, o pokroku o EU 2020, o jej hlavných cieľoch. Kolegovia hovorili o posúvaní revízie, čo je naozaj veľmi dôležité a podľa mňa sa to nevyvíja dobre. Myslím, že je potrebné, aby sme mali k dispozícii veľa informácií od členských štátov o tom, ako sa približujú k svojim hlavným cieľom, najmä pokiaľ ide o medzinárodné programy pre reformy. Máme hodnotiacu tabulku pre zamestnanosť a sociálne indikátory, avšak myslím si, že problém, ktorému čelíme, je, že nemáme žiadny spúšťací mechanizmus, nemáme korektívne činnosti, ktoré môžeme, ku ktorým môžeme pristúpiť, pokiaľ tie ukazovatele dosiahnu akúsi konkrétnu úroveň. A chcela som vedieť, čo si o tom myslíte, my, myslíte vy, pretože tie ukazovatele tam sú Avšak niekedy kvôli reportingu si nezme istí, či ten členský štát sa k tým ukazovateľom približuje alebo nie. Ale pokiaľ aj to máme dispozícii, nemáme mm, dispozícii prostriedky na to, ako po, to potlačiť, ale ako dosiahnuť cieľe. Čiže chcela som sa opýtať, či máte nejakú predstavu e, spúšťacieho mechanizmu, ktorý by zabezpečil, že sa e, prikročí ku korektívnym aktivitám. Ďalej, keď sa pozrieme na rôzne financie, programy, ktoré existujú, či už je to ESF, či balíček pre sociálne investície a tak ďalej, nie sú tieto jednotlivé fondy či e, programy poprepájané. Takže chcela by som si počuť vaše pripomienky a potom mám tri krátke otázky. Počuli sme od oboch predrečníkov pripomienky k práci a decentnej práci a ten termín sa mi páči, je globálne definovaný ILO a tak ďalej. Chcela by som vedieť, čo si o tom myslíte. zaznelo tu, že práca je práca, je to prvý kročík, e, ktorý vedie k e, lepšej práci. Prepašte, prekročila som svoj rečnícky čas. Áno, už hovoríte 6,5 minúty. Nie to musíte klamať, pani predsedajúca. Už potrebujem len 30 sekúnd. Chcela som vedieť, čo si myslíte o tom, ako môžeme túto otázku riešiť, otázku chudoby. Pretože tu máme dve stránky. Na jednej strane sa hovorí, že všetky pracovné miesta musia byť decentné a na druhej strane hovoríme, práca je práca, no a musíme sa pokúsiť nájsť nejakú strednú cestu. A taktiež otázka nerovnosti. Tá, e, tie rozdiely sa zväčšujú vo veľ, veľkej väčšine členských štátov. A ja by som sa chcela opýtať, ako si vy myslíte, že by sme mohli tento semester použiť ako nástroj, ktorý by tento problém mohol riešiť. A potom tu hovorila kolegyňa z Dánska o nerovnosti zručností. A keď si túto otázku preštudujete, tak vidíte, že e, je tu problém aj v prípade, že máme ľudí, ktorí sú príliš kvalifikovaní. Často počúvame o prípadoch, kedy ľudia nie sú dostatočne kvalifikovaní, ale taktiež existujú aj prípady, kedy sú ľudia príliš kvalifikovaní. A chcela by som si vypočuť váš názor na túto tému. Ďakujem. A teraz za skupinu GUE, pán Sirikiotis, máte slovo. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές Ďakujem za slovo. V prvom rade by som sa rád poďakoval e, rečníkom za veľmi zaujímavé pripomienky a prejavy. Myslím si, že sa musíme zamerať na podstatu veci a riešiť otázku úsporných opatrení. Nebudeme schopní dosiahnuť svoje ciele a e, zrušiť chudobu či nezamestnanosť, pretože krajiny ako napríklad Grécko trpia kvôli úspornej politike, ktorá chudobu ešte len prehlbuje, zhoršuje krízu a je oveľa ťažšie získať pracovné miesto. Rečníci, najmä pani Deboe hovorili o nedostatku reálnych výsledkov, pokiaľ ide o boj s chudobou. Z toho, čo povedala, jasne vyplýva, že Európska komisia v skutočnosti neočakáva, že dosiahneme zásadné výsledky. Naša frakcia súhlasí s tými rečníkmi, ktorí hovorili, že je potrebné e, nadviazať sociálny dialog. A je dôležité kolektívne pracovať na vykoreňovaní chudoby. Podľa mňa to je najlepší spôsob, akým môžeme dosiahnuť sociálnu koheziu, sociálny rast a dospieť k vzniku pracovných miest. Pokiaľ ide o nás, hovorili sme tu o decentných a bezpečných pracovných miestach. Európa musí naozaj riešiť svoje problémy, avšak ten účet za to by nemali splácať robotníci. Pokúšame sa byť viac konkurencie schopní, avšak to by nemalo znamenať že budeme dovážať e, robotníkov z iných častí sveta, aby to bolo lacnejšie. V prvom rade musíme zabezpečiť e, kvalitné životné podmienky občanom Európy. No a pokiaľ ide o stratégiu 2020, pokiaľ sa snažíme e, vytvoriť pracovné miesta, tak na to potrebujeme verejné investície. Avšak vidíme, že v mnohých členských štátoch sa to nedieje. Taktiež vidíme snahy prilákať veľké nadnárodné spoločnosti tým, že im sú poskytnuté stimuly, aby prišli do tej ktorej krajiny. Avšak podľa mňa ani toto nebude fungovať. A ešte kým skončím, rád by som sa opýtal, čo si rečníci myslia o otázke úsporných opatrení a krajín, ktoré fungujú v tejto chvíli pod memorandum trojky pretože ja sa domnievam, že sa nám nepodarí dosiahnuť naše ciele v boji proti nezamestnanosti takýmto spôsobom. Takže čo si o tomto myslia vážení rečníci? A druhá otázka je, sa týka dumpingu, ktorý napríklad existuje v Nemecku, dumpingu, pokiaľ ide o platy. Uh, a teraz zaujímavé ma, aký to má podľa vás uh, dopad na ciele EÚ pre rok 2020. V prvom rade chcem povedať, že gratulujem pánovi Matanovi. Máte dneska narodeniny. Vy ste sa to snažili pred nami skryť, ale my vieme všetko o našich členoch, takže všetko najlepšie k narodeninám. A potom dám slovo Laure za EFTD. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem rečníkom, ktorí nám dali prírezovú víziu tejto problematiky a venuje sa viacerým aspektom stratégie. A vďaka nim sme mali teda aj viaceré možné pohľady. Mám niekoľko poznámok a úvah ktoré by sme mohli možno e, rozobrať neskôr. E, predstaviteľke švedských odborov by som sa chcela spýtať, aký je vzťah medzi politikou a odbormi v jej krajine, pretože sa mi otvoril svet, ktorý minimálne v mojej krajine nie je známy, teda svet, kde predstavitelia odborov a sú teda partnermi pre zamestnávateľov a sú nielen vypočutí, ale ich e, stanoviska sa berú naozaj do úvahy, čo sa napríklad v mojej krajine nedeje. U nás obvykle e, odbory sú skôr takou akousi avantgardou politických strán. Najprv začnete ako odborára, potom sa stanete eh, profesionálnym politikom. Takže taká je tá demarkačná línia medzi švedskou dimenziou a tou našou. Hovorili ste o atypickej práci a pretože ste podali, že aby sme vôbec eh, mohli pracovať, tak príjmame aj takéto špecifické podmienky, ale ja si myslím, že ak e, aplikujeme a budeme aplikovať tento princíp, je to vlastne výnimka a tá výnimka potom istým spôsobom vytlačí pravidlo. Síce je to pozitívny pokus, ale potom sa to stane akási e, stála choroba, akýsi taká, taká rakovina, ktorá sa bude rozširovať po celej sieti a na celom trhu práce. Keď hovoríme o zastupcoch e, sociálnych e, skupín alebo teda sociálnych partneroch, ktorí môžu byť zastúpení A keď aj občania sa stávajú akýmsi členmi inštitúcií a keď nezabúdajú na to, odkiaľ sú, kam smerujú a čo chcú, Hovorili ste o ukazovateľoch extrémnej chudoby a že je potrebné e, zaviesť e, také opatrenia, ako je minimálny plat, minimálna mzda, aby sme zabránili riziku sociálneho vylúčenia, aby bol zabezpečený dôstojný život. A tiež si kladem otázku, keď hovoríme o sociálnych ukazovateľoch, o chudobe, aké sú pre nás Aké ukazovatele navrhujete? Ako lepšie zadefinovať alebo dosiahnuť dôveryhodné údaje a štatistiky, pretože najväčšou ťažkosťou, s ktorou som sa ja stretla, bolo stanoviť jasné a isté sociálne ukazovatele o chudobe, o podmienkach chudoby v Európe. Hovorili ste tiež o ex ante koordinácii štrukturálnych opatrení, aby sme videli, aké by mohli byť dopady takýchto reforiem. A ja hovorím v poriadku, vynikajúce. To sme mali e, začať robiť už vtedy, keď sa začalo so štruktúrálnymi opatreniami. Teraz teda namiesto ex ante robíme analýzu ex post, pretože Tie sociálne dôsledky, ktoré vyplynuli z týchto opatrení, sú jasné pre všetkých. A preto by sme mali uvažovať aj akomsi preventívnom, o preventívnej štúdii do budúcnosti. Teraz môžeme už len analyzovať, aké sú dôsledky tých štrukturálnych reforiem, ktoré sme prijali. A či by ste mi mohli odpovedať o probléme Jedným z cieľov súčasného predsedníctva je vyriešiť dlhodobú nezamestnanosť, pretože z toho vyplývajú aj ďalšie problémy, chudoba e, detí. To je tiež podľa mňa dôsledok dlhodobej nezamestnanosti rodičia, ktorí dlho nepracujú, nie sú schopní deťom zaručiť také životné podmienky, ktoré by boli dôstojné. A teda, aké máte návrhy či pripomienky k tejto problematike? A potom otázka myslenia. S veľkým záujmom som si vypočula vystúpenie profesora Kapella. V mojej krajine je to naozaj veľmi e, uznávaná osobnosť, Otázka, aké údaje, aké skutočnosti, vychá, vychádza pri používaní tých svojich inovatívnych myšlienok, či má nejaké konkrétne príklady, kde sa tie mentálne mapy používajú v prípade inovácie, e, keď sa hľadajú účinné odpovede na e, problémy. Ďakujem a teraz dám slovo dvom členom výboru pre rozpočet, pretože oni majú niekoľko otázok a potom začneme s vašimi odpovediami. Najprv dám slovo pani Garbierca Barubian za SND skupinu. Vy, koordinátorka z výboru pre rozpočet, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani Gardia Sabal, som z výboru pre rozpočet a rada by som sa spýtala rečníkov, ako oni vidia vzťah medzi tým, že sme tak vzdialení od dosiahnutia tých cieľov, ktoré sme si stanovili v stratégii 2020 a e, európskymi rozpočtami a tým nedostatočným financovaním. Keď sme rokovali o rozpočte a VFR 2014-2020, tak jedna z veľkých pochybností a, a strachov sme mali, je ako podporiť práve tieto ciele, aby sa splnili vďaka dostatočnému európskemu rozpočtu a vzhľadom na to, že komisia práve teraz pracuje na revízii tohto rozpočtu na VFR 2014-2020, tak by som si rada od vás vypočula nejakú pripomienku, žiadosť, komentár, ako by sme mohli vylepšiť, ktoré programy by sme mohli vylepšiť alebo ktoré financovia zmeniť do tých budúcich rokov, do roku 2020. Ďakujem. Thank you and, uh... Ďakujem. A teraz Ernest Maragal za zelených výbor pre rozpočet. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dnes hovoríme skôr o dôsledkoch a nie o príčinách. Po rokoch krízy môžeme skonštatovať, že tu máme obrovský efekt, dôsledok doslova veľkými písmenami nerovnosti, chudoby a tak ďalej. Táto narastajúca nerovnosť má dramatické dopady na životné podmienky ľudí, krajiny, ktoré tu dnes nie sú zastúpené. Počuli sme tu zaujímavé vysvetlenia z Belgicka, Nemecka, Talianska, eh, Švédska. Ale bolo by zaujímavé sledovať, aké sú výsledky stratégie 2020 v Grécku, Španielsku či Portugalsku. Ale povedzme to inak. Stratégia 2020 je ďalšou obeťou tzv. paktu stability a rastu, ktorý je príliš radikálny. Hovoríme o objektívnych kritériách pre Európu, ale nechávame v rukách členských štátoch dôležité rozhodnutia. A potom sa čudujeme nad štatistikami, keď je vysoká nezamestnanosť, keď je ťažký prístup k verejným službám a keď to všetko obetujeme na, e, na oltár rozpočtovej rovnováhy postihujeme členské štáty, ktoré nie sú dostatočne poslušné vo svojej politike postihovania škrtov rozpočtu. A potom je tu Junckerov plán a jeho dopady pre rozpočet. Je to plán, aby sa podporili súkromné investície v Európe, ale bez toho, že by Európa dodala uh, čo len jedno euro na ten jasný cieľ odstranenia eh, eh, rozdielov. A to je naozaj veľmi nepríjemné. Je to plán bez cieľov sociálnej aj teritoriálnej kohézie a bez stratégie vyrovnaného rastu. Hovorí sa stále o udržateľnom raste, ale nie hoci ktorá práca je dôstojná ani neprináša udržateľný rast. S týmto plánom vytvárame podmienky pre novú etapu masívnej imigrácie, či už mimo alebo v rámci Európy. Záverom by som sa všetkých spýtal, ktorí vystúpili, či súhlasia s tým, či súhlasia s tým prístupom, tak ako sa robí s európskym semestrom, alebo či by komisia mala venovať väčšiu pozornosť e, väčším regionálnym rozdielom, ktoré neustále narastajú. Mali by sme žiadať aj špecifické financovanie orgánov, ktoré čelia e, nezamestnanosti v týchto regiónoch. Táto výzva Stratégia 2020, e, máme tu pred sebou teda tú výzvu nielen formálnej revízie, ale potrebujeme aj skutočnú volu hlbokej reformy e, v prístupe. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Teraz, pani Deboa, vy ste v svojom príhovore povedali, že dopad EU 2020 je malý alebo žiaden a teraz všetci ste sa vyjadrili, je tu veľa otázok na tú istú tému, tak povediac. A takže by som povedala, že začneme znovu s pánom Vajsem pri odpovediach. Ja viem, že je to nemožné, ale prosím, keby ste sa snažili byť veľmi struční, vyberte si tú oblasť, o ktorej si myslíte, že dá čo najviac a formulujte to veľmi rýchlo a jasno. Takže najprv pán Vajse zaznelo tu viacero otázok a hodnotení toho, že čo je typická práca, existuje normálna práca alebo prekerná práca. Je tu jeden taký doložiteľné zistenie a síce, že určité formy práce na čiastočný úvezok, mini práce, znižili nezamestnanosť a posilnili tvorbu pracovných miest. To, čo je kritické, je to, že je to tak povediac vstupná práca, ale nemáme žiaden e, presvedčivý dôkaz, že sa z nej dá dostať ďalej. To znamená, že práca, aj keď nie je ešte taká dobrá, vždy znižuje nezamestnanosť Druhé, tá definícia atypická a typická sa už v budúcnosti vôbec neudrží. Pri mladých ľuďoch máme dnes internet a také formy práce, že sa ľudia e, zapoja cez internet do určitých činností, z cudziny nemajú sociálne zabezpečenie, e, dôchodky a tak ďalej. Takže tým sa musíme zaoberať a tá terminológia typicky, netypicky tu už nesedí. E, Druhá vec je, že sa hovorí o tom, aké štruktúrálne reformy ešte môžeme mať. Vidíme, že existujú krajiny, ktoré voči svojim e, občanom nenúkajú ani e, minimálne služby, ako je to v iných krajinách, povedzme žiadna pomoc pri voľbe zamestnania na škole, alebo pomoc k samopomoci, alebo nejaká spolupráca medzi zamestnávateľmi a zamestnancami pri odbornej príprave. To stojí všetkých peniaze, ale e, samozrejme do budúcnosti to poskytuje lepšie šance. Potom otázka zamestnanosti. Aj tu musíme vždy povedať, že v konečnom dôsledku od jednotlivca žiadať, aby bol pružný, povedzme pri voľbe svojej zamestnania, mobilný, e, a aby bol ochotný obetovať nejakú sobotu na nejaké kurzy pre ďalšie vzdelávanie. To jednoducho bez toho to nejde to, čo chceme dosiahnuť. Teraz politika úsporných opatrení. Ja ako šéf Európskej inštitúcie nechcem hovoriť. Môžem hovoriť len za e- Nemeckú agentúru pre prácu, kde som začal pred desiatimi rokmi. My sme mali E, roky rokúce miliardové deficity. My sme sa teraz naučili s peniazmi rozumne zaobchádzať a vydávať peniaze len tam, kde to prinesie výsledky. A to znamená, že pre mladých ľudí máme teraz dosť peniazy, dostatočné štruktúry, tisícky miest, kde môžeme podporiť mladých ľudí a za 10 rokov sa nám podarilo znížiť nezamestnanosť mládeže a to je jedna form, ja, forma úspornej politiky, dobre pracovať s peniazmi, vytvoriť štruktúry a preto kríza u nás nemala taký veľký dopad, lebo sme mali 18 miliard eur z príspevkov zamestnávateľov a zamestnancov a okamžite sme mohli pomôcť tým ľuďom a podnikom, aby nemuseli prepušťať a strácať prácu. A ja vidím, že, nie, že sú krajiny, ktoré nemajú takéto štruktúry. A keď máte zlé štruktúry, tak do nich nemôžete investovať dobré peniaze. Potom dlhodobá nezamestnanosť. Dve tretiny dlhodobo nezamestnaných v Nemecku sú poznamenaní uh, sú to ľudia, ktorí nemajú dokončené, ško- nemajú školy, sú starší ako 50 rokov. My vieme urobiť niečo, vieme sa dobre postarať o dobrú, e, dobré vzdelanie, ale starší ako 50 je taká slabina v Nemecku, je to hrozné, že ešte stále je tu predsudok voči starším osobám. A ešte niekoľko slov, masívna migrácia v Európe ja si myslím, že sme vďační európskym krajinám, ktoré po zjednotení prijali tisícky e, mladých ľudí z bývalej NDR a ponúkli im prácu. A teraz to vidíme v opačnom smere. A to je vlastne pre Európu dobrý znak a dúfajme, že mladí ľudia nezabudnú na svoju vlast a keď to bude vhodné, sa znovu vrátia. Ďakujem a teraz pani Debua. Ďakujem. Takže ja nadviažem k tej otázke zamestnanosti. Ako som už povedala, my sa prikláňame už od začiatku k tomu, aby vznikali kvalitné pracovné miesta na, na takej viac makroúrovni. Pokiaľ znásobíme netypické pracovné miesta, môže sa stať, že to zhorší pracovné podmienky všetkých zamestnancov. Áno, môžu byť aj výnimky, ale e, myslím si, že v princípe by sme mali byť veľmi opatrní. Úsporné opatrenia. Belgicko toho bolo dosť ušetrené a myslím, že to je vďaka e, sociálnemu systému ochrany, ktorý máme a ktorý ľudí ochránil od dopadov krízy. V dnešnej dobe však vidíme, že tento systém sa pomaličky začína e, zhoršovať, zhoršuje sa tá kvalita, pardon, tá miera ochrany, napríklad máme väčšiu mieru nezamestnanosti, e, potom je tu viac sankcií a viac ľudí, ktorí čerpa podporu v nezamestnanosti a potom tu máme ľudí, a nie je to len u nás, ktorí naozaj zmiznú si kruhov, čiže už nedostávajú podporu v nezamestnanosti, a následne prestanú naštevovať e, sociálnu poistenie a tak ďalej. A teda nevieme, čo s nimi je. To treba tiež brať do úvahy. A teraz otázka o účasti a Európskej platformy pre boj proti sociálnej nerovnosti EU 2020. Každý rok existuje vysok existuje táto schôdza na európskej úrovni a myslím si, že je dobré, že sa takéto schôdze týkajú aj ľudí, ktorí žijú v chudobe a že aj na vysokej európskej úrovni sa riešia otázky chudoby, ale nestačí to. My sa vždy snažíme pripravovať na tieto schôdze s týmito ľuďmi a musím priznať, že je veľmi ťažké ich motivovať a potom tak málo informácií máme o programe, o tom, o akých otázkach sa bude diskutovať, že sa naozaj nemôžeme seriózne pripraviť. A keď tam ideme s ľuďmi, ktorí žijú v chudobe, ktorí sú síce kompetentní, vedia o tom veľa, ale mm, nenaučili sa čítať dokumenty, keď sú napríklad frankofóni, nehovoria po anglicky, tak sa na takéto schôdze musia naozaj seriózne pripravovať a myslím si, že jedna takáto schôdza ročne neumožní nadviazať vzťahy s najzraniteľnejšími občanmi EÚ. Možno by tie schôdze mali byť pravidelnejšie na, na úrovni členských štátov, kde by sa títo ľudia stretávali s úradníkmi či so zástupcami organizácií, ktoré, venujú proti, e, pardon, ktoré bojujú proti chudobe. Ďakujem. Teraz pani Denegre. Konkrétna Ďakujem. V prvom rade eh, chcem odpovedať na otázku, ktorá sa týkala vzťahov medzi politikmi a odborovými organizáciami vo Švedsku. Ako som už povedala, máme tri hlavné odborové zväzy. LO, SOSAKO a na rozdiel mnohých iných európskych krajín nie sme organizovaní z politickej perspektívy alebo na základe politických preferencií, ale je to organizácia na základe profesie povolania. My sa snažíme ovplyvňovať politiku, ale najmä pre našu organizáciu je dôležité profesné zameranie členov. Chcela by som to zhrnúť takto. Ciele stratégie Európa 2020 sú dobré, ale nestačia. Čo by sme poradili politikom? to správne investície, stimulácia dopytu, rozhýbať ekonomiku a politiku. Ekonomia a politika musia vždy myslieť na to, čo je najlepšie pre ľudí sociálne zabezpečenie, sociálna istota, sociálny systém, keď nemôžete pracovať, pretože ste chorí alebo že ste v dôchodku. To je systém, ktorý je produktívny pre spoločnosť, ktorý udržuje dopyt, umožňuje napríklad kupovať jedlo, uživiť rodinu a podobne. To je dôležité pre ekonomiku. Pokiaľ ide o chudobu, tak to súvisí s otázkou kvalitných pracovných miest alebo s tou otázkou, či je akákoľvek práca dobrá. Potrebujeme kvalitné pracovné miesta na boj proti chudobe. Najviac rastie chudoba v celej Európe práve medzi tými, ktorí majú prácu pretože majú zlú mzdu, majú príliš nízky plat a nedokážu vyžiť napriek tomu, že majú prácu a sú k dispozícii zamestnávateľom. Stále vidíme náraz mluv s veľmi nízkym počtom pracovných hodín. Z toho sa nedá vyžiť, takže kvalitné pracovné miesta sú potrebné na udržanie dopytu a ekonomiky v chode. To znamená, že sociálne ciele Európy 2020 musia byť zapracované do celej politiky, všetkých politik, aby sociálna politika a politika pracovného trhu nebola len dekoráciou, e, ktorá zakrýva chyby, ktorých sme sa do, dopustili. Ďakujem veľmi pekne. Takže teraz dávam slovo ďalšiemu panelistovi. Áno, ďakujem veľmi pekne, hovorí pani Helferich. Veľmi ma, veľmi ma prekvapilo, alebo je to zaujímavé, že je dôraz na politiky zamestnanosti a málo sa hovorí o systémoch sociálnej ochrany alebo zabezpečenia, ktoré e, sú takou, e, takým vankúšom, nárazníkom pre čas krízy a zabezpečiť dôstojnosť tým ľuďom, ktorí žijú v chudobe. A my ako sociálna platforma žiadame, aby sme mali aspoň rámcovú smernicu o minimálnom adekvátnom minimálnom príjme, ktorý je dôležitý preto, aby ľudia mali určitú istotu na to, že môžu vstúpiť na trh práce. Takže áno, zamestnáno je, je dôležité, je to veľmi dôležité, ale nie je to všeliek nevyrieši zamestnanosť všetko. To, čo je dôležité, je, aby sme mali základ, na ktorý sa môžu ľudia spolahnúť ktorý im umožní hľadať prácu, pretože keď ste dlhodobo nezamestnaní a vaše dávky klesajú, tak skončíte e, stále, alebo stávate sa stále viac a viac zadlžený a jednoducho je stále ťažšie znovu vstúpiť na trh práce. Je to ťažké pre dlhodobo nezamestnaných, takže adekvátna sociálna základňa, adekvátny sociálny E, systém ochrany, adekvátny príjem je veľmi dôležité preto, aby sa ľudia mohli vrátiť do zamestnania. To je jedna z mojich žiadostí. A po druhé, e, súčasné štruktúralne reformy, tak ako sa pripravujú, sú skôr zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti a to vyvíja tlak na mzdy, na prúžnosť trhu práce, a preto máme stále viac ľudí v práci, ktorí sú chudobní a ktorí musia mať dve tri zamestnania a ani tak nemajú dosť peňazí na to, aby viedli slušný život. Po druhé, štruktúralne reformy. Musíme sa pozrieť na dôchodky, dôchodkové reformy v členských štátoch a ich dopad, dlhodobý dopad na ľudí, a potom najmä na ženy, keď prejdeme z jedného systému dôchodkového zabezpečenia na iný, na druhý. A to, čo som tu počula, a to som sa veľmi tešila, posúdenie vplyvu, áno, potrebujeme posúdenie vplyvu, ak čo robia súčasné makroekonomické politiky so sociálnymi politikami a aký to má dopad na ľudí, ktorí žijú v chudobe alebo v ohrození chudobou. Je to veľmi dôležité, aby sme mali takúto každoročnú správu, ktorá monitoruje najmä implementáciu odporúčaní, konkrétnych odporúčaní pre špecifické krajiny, aby sme vedeli, čo sa deje aké účinky majú tieto odporúčania ako sa odporúčania implementovali, či sa implementovali primerane k Európskej platforme proti chudobe pre občianskú spoločnosť a jej organizácie to bolo sklamanie. E, predávalo sa to ako proces a nie ako jedno či dvojdňové podujatie raz do roka. Mal to byť proces, ktorý bude sledovať ciele chudoby, ale to sa nestalo. A preto Očakávame návrhy Európskej komisie na reorganizáciu tohto dialogu, najmä s ľuďmi, ktorí žijú v chudobe, poznajú chudobu a ktorí prídu na toto podujatie raz do roka, ale proces konzultácie, ktorý verie k dohovoru alebo k tomu konventu, to je to podujatie na konci roka, má ešte veľa medzier a treba sa ním zaoberať a reformovať ho, aby sa občianská spoločnosť mohla zapojiť do dialogu s inštitúciami. A pretože tu občianská spoločnosť prináša nielen čísla, ale aj skúsenosti s politikami a ich dopadom na vnútroštátnej úrovni k hodnotiacej tabulke scoreboard. Áno, my sme ho to vždy presadzovali a ten spúšťací mechanizmus pre nápravné opatrenia a nakoniec bola tu zaujímavá otázka, že čo môžeme urobiť s financovaním, s peniazmi. Platforma navrhla kombinovať financovanie z Európskeho sociálneho fondu RDF Izia Horizont na podporu sociálnych politik a, a dávať prostriedky organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré pomáhajú realizovať tieto sociálne politiky. Ja chcem pripomenúť, 3 miliardy záruka mládeže. Vôbec nevieme celkom presne, ako sa to deje v členských štátoch a nebolo žiadne konkrétne odporúčanie pre krajinu k implementácii Youth eh, Guarantee v roku 2015. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dávam slovo pánu Kapelovi. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Tie témy, o ktorých sme hovorili, sú veľmi zaujímavé. Začnem s tou otázkou o zamestnanosti. Neviem, ako to je v iných krajinách, ale viem veľmi dobre, aká je situácia v Taliansku. Samozrejme dôležité je dostať sa na pracovný trh, mať tú prvú prácu, kým sa situácia stabilizuje. Tak by to malo byť, ale nie vždy to tak nutne je. Mladí ľudia nie sú k tomu dôverčiví, taktiež majú problém s otázkami úsporných opatrení a často sa na nás eh, s takýmito vecami obracujú. Napríklad aj v školstve máme s týmto problémy. A myslím si, že to spôsobuje problémy pri angažovaní ľudí do, zamest- do pracovného trhu. Mali by sme sa naozaj zameriavať na zlepšenie vzdelávania, aby sme dosiahli ciele. No a pokiaľ ide o to, čo sme už dosiahli, treba povedať, že nestačí len mať peniaze. Aj keď samozrejme tieto sú potrebné, najmä v tých kľúčových sektoroch. Dôležité je však eh, položiť si otázku, ako ľudí vzdelávať, ako nastaviť ich mentálne kapacity tak, aby následne mohli úspešne fungovať. Pokiaľ ide o využívanie financií, tak je problém prístup k ním. Preto rozmýšľam o možnosti štrukturálnych reforiem. Naozaj si myslím, že je potrebné situáciu zjednodušiť, aby ľudia lepšie dokázali využívať európske zdroje. Zaznela tu otázka, či záležitosť techniky, o ktorej som hovoril, sa naozaj využíva. Či sa to už využíva. Takže by som chcel e, zmieniť niektoré anglické univerzity, napríklad Cambridge či Oxford, ale samozrejme tých e, univerzít je veľa viac, sú v Kanade, v Amerike, ktoré učia tieto techniky, mind mapping, problem solving, techniky pre pamäť. Je tu Nikki Oppenheimer, ktoré, ktorá vyhlasuje, že využíva tieto techniky. A je to predseda či prezident firmy, ktorá ťaží diamanty. Potom je tu napríklad IBM, ktorí toto využívajú, napríklad ministerstvo obrany na Novom Zelande využíva tieto metódy pri vzdelávaní vojakov. Naozaj máme zoznam osobnosti, napríklad Benjamin Sander, riaditeľ filharmonického orchestra v Bostne. Naozaj ten zoznam osobností, ktoré využívajú mozog najprirodzenejším možným spôsobom, ktorý vedie k úžasným výsledkom, tak ten zoznam je naozaj obrovský. And... Ďakujem. A teraz pani Andersen z Dánska, nech sa páči. Ja mám tak. Ja vil forsøge at samle øh, spørgsmålene også i, i Ďakujem za slovo. Pokúsim sa zhrnúť tie odpovede eh, do tematických celkov. Najprv otázka zamestnanosti. Samozrejme, ja som hovorila o situácii z dánskeho uhla pohľadu. U nás máme nastavený model, kde je pracovný trh otvorený a dynamický, kde si ľudia trúfnú na zmenu pracovného miesta, kde si trúfnú um, prijať nové, novú prácu. Ročne máme 800 tisíc nových pracovných miest, takže v takej malej krajine, kde je 5 miliónov obyvateľov, je to naozaj veľa. Veľa dánov pravidelne mení zamestnanie. Tá rotácia je naozaj veľmi významná. Kľúčovým slovom je naozaj snaha dospieť k otvorenému dynamickému pracovnému trhu a e, mať e, zamestnancov, ktorí si trúfnú meniť m, pracovné miesto, možno že smerom k lepšiemu, smerom k vyššej miere zodpovednosti či lepšiemu platu. Potom tu bola otázka, myslím, že to bola pani z Alde, o príliš kvalifikovaných mladých, ktorí si po štúdiu uvedomia, že pre nich neexistuje práca, čo je naozaj dosť, e, dosť zlá situácia. A tam si myslím, že je veľmi naozaj zaujímavý dôležitý benchmarking, čo by nám totiž to umožnilo vyhnúť sa takýmto situáciám. Uh, Myslím si, že práve v rámci cieľov pre rok 2020 sme sa priveľmi zameriavali na to, že sme sa sústreďovali na univerzitné vzdelávanie a nie na iné typy vzdelávania. Myslím si, že je na čase naozaj tento model zmeniť. Musíme sa pokúšať prepojiť spoluprácu organi- firiem, univerzít, vlády, aby sa tieto spolu zamysleli nad tým, ako do budúcna lepšie situáciu riadiť, naozaj zaangažovať všetkých, aby sa tá situácia zlepšila. No a ešte posledná skupina otázok. Tá sa týkala mechanizmov spustenia na európskej úrovni, ako urobiť, aby členské štáty spustili potrebné reformy No a na to je podľa mňa potrebné, aby sa európsky rozpočet používal oveľa konštruktívnejším spôsobom a používal sa ako, tá, eh, ako ten cukor, keď sa hovorí o cukri a biči. No a pokiaľ ide o špecifické odporúčania pre tú ktorú krajinu, tak by sme možno mohli hovoriť o spustení podpory pre tie dotknuté krajiny, aby sme naozaj naštartovali reformy, čiže prepojiť európsky rozpočet a uskutočňovanie reform. Hovorili sme tiež o vzdelávaní spojenom s prácou, čiže to je vzdelávanie mm, v súčinnosti s firmami. To ešte nie je dostatočne vyvinuté, ale myslím, že je na čas, aby sme sa tomu venovali. Ďakujem. Máme tu troch ďalších rečníkov, ktorí dostanú slovo. Pani Sander, nech sa páči, máte slovo. Merci, madame la Ďakujem za slovo súhlasím s tými obavami, ktoré tu boli formulované, pokiaľ ide o sociálnu situáciu v jednotlivých krajinách EÚ. E, vypočuli sme si e, popis tejto situácie aj minulý týždeň v mojej krajine vo Francúzsku vyšla nová správa, ktorá upozornila práve na situáciu e, veľkej nestability v zamestnaní či na, na chudobu detí preto som naozaj e, pevne presvedčená, že situácia, tak ako tu viacerí kolegovia povedali, e, sa vyvíja prostredníctvom vytvárania pracovných miest. Čiže tým, že vytvoríme pracovné miesta, že umožníme prístup práci, e, to nám pomôže bojovať proti nestabilite zamestnania a proti chudobe, pretože si myslím, že zamestnanie to je v prvom rade otázka príjmu, ale aj otázka dôstojnosti. Často je zamestnanie spojené s e, ubytovaním či prístupom k zdravotníckým službám a tak ďalej. Čiže prístup k zamestnanosti by určite umožnil, aby sme vyriešili istý počet e, problémov, ktorým sa dnes musíme venovať a taktiež by nám to mohlo umožniť priblížiť sa k cieľom, ktoré sú nastavené v stratégii Európa 2020. V súčasnosti je situácia pomerne nevyvážená aj na úrovni samotnej EÚ. Niektoré členské štáty majú naozaj vysokú mieru nezamestnanosti, v iných zás e, nie je dostatok zamestnancov. Čiže by sa malo e, zohľadniť, že neexistuje jediné riešenie, mali by sme mať viacero riešení ja by som tu niektoré z nich chcela navrhnúť, o niečom sa tu už hovorilo. Myslím si, že je potrebné mať e, riešenie, ktoré bude čiastočne európske, čiastočne národné. Pokiaľ hovoríme o európskom riešení, tak by som sa chcela e, vyjadriť k európskemu semestru. Ako už bolo povedané, ako povedala aj komisia, je potrebné, aby sme lepšie zohľadňovali sociálne ukazovatele. Tie nás musia upozorniť na to, čo sa deje v jednotlivých členských štátoch. Otázka, ktorá však z toho vyvstáva, je, že tieto ukazovatele naozaj musia byť záväzné. Berú do úvahy to, že dnes istý počet týchto sociálnych otázok ne, nespadá pod eh, pravomoci EÚ. Taktiež vieme, že máme makroekonomické e, záväzné ukazovatele, ktoré však členské štáty nie sú schopné naplňať. Takže áno, na jednej strane sú záväzné, ale potom ako to riešiť. Ďalej je tu otázka potreby e, uznávania špecifických odporúčaní e, pre jednotlivé krajiny, ktoré členské štáty musia rešpektovať. Áno, to je dobré. E, Avšak ja sa domnievam, že je dôležité, aby e, pracovný trh e, bol flexibilnejší a v tom by práve EÚ mohla mať veľký dopad tak, že by členské štáty ešte viac tlačilo, aby išli týmto smerom. No a ešte na záver, pani predsedajúca, je potrebné povedať, že je dôležité e, umožniť naozaj lokálne riešenia, aby členské štáty mm, uľahčovali mobilitu, vzdelávanie a je dôležité, aby sme e, pardon, nezanedbávali e, opatrenia, ktoré možno prijímať v hraničných oblastiach, pretože si myslím, že práve tam je veľký potenciál. Ďakujem. Ďakujem. Áno, pán Marta, nech sa páči. Oui, je m'appelle Marta aussi. Áno, ja sa volám Marta. Eduard. Ďakujem pani predsednička, ďakujem vám všetkým za toto sympatické gesto. Ja si to oceňujem. E, k tej otázke mám viacero, ale rád by som sa ešte venoval tomu, čo som počul od niektorých. E, je tu príliš veľa istoty vo niektorých vyhláseniach a viaceré klišie. Ja nepoznám nikoho, kto by vyhazoval peniaze cez okno, kto by míňal. Sú len krajiny, ktoré sa rozhodli uchovať sociálne tomiče a nárazníky a ktoré sa rozhodli, e, že e, budú pribrzďovať liberalizáciu. To je aj otázka, prečo diskutujeme o tom. Takže pozor, tí, ktorí sa vyjadrujú príliš isto hovoriac o týchto sociálnych zárukách a ďalšie otázky. Čo to znamená kvalitné pracovné miesto? Čo to je? Možno by sme mohli hovoriť o kvalitnej mzde, pretože neexistuje žiadna automatická korelácia medzi pracovným miestom a dostať sa z, e, z chudoby. My poznáme všetkých chudobných zamestnancov, ktorí pracujú a ktorí e, sa nemajú, nemajú kde bývať alebo nemajú peniaze, aby zaplatili byt tak treba skôr hovoriť o kvalitnej mzde alebo o európskej minimálnej mzde, pretože či e, ja neviem, e, nejaké e, niekto chce, aby deti robili remeselníka alebo niečo iné. Nepoznám žiadneho rodiča, ktorý by chcel, aby jeho dieťa robilo takéto zamestnanie, pretože sú tam nízke platy a existuje aj ekonomický rast bez pracovných miest. Aj to sa dá vysvetliť. Nie sú investície, ale niektoré firmy rastú, ale Európa chronicky má problémy s investíciami a jediné náboženstvo a jediné záväzné opatrenia v Európe to je rešpektovanie deficitu a zadlženia a tie majú za dôsledok to, že sa robí e, síce európska politika eh, odlišovania alebo odstraňovania rozdielov, ale je to taký chudobný príbuzný všetkých európskych politík. A akým spôsobom teda, keď sa pozrime, aká je situácia napríklad v Španielsku, zamestnanosť sa navýšila a to preto, že kvota zamestnanosti eh, explodovala, ale bolo to na úkor výšky platov. Pozor, eh, tie pracovné miesta ešte vždy neznamenajú aj kvalitný plat. A otázka e, od Marie Areny. Som jej hovorcom. Hovorili ste o horizontálnej sociálnej klauzule a o dopade legislatívy na chudobu. Ako by sme mohli prehodnotiť tento nástroj, aby sa lepšie v Európe využíval? Ďakujem. The last question. A posledná otázka na pán, pán Mann. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že ste veľmi presne poskytli to, čo sa v tomto parlamente nedieje často. A síce e, poukázali ste na to, že prečo, špa, e, prečo šetríme, ako použiť efektívne ušetrené peniaze. To znamená, že šporíme, aby sme potom mali peniaze na to, keď chceme dosiahnuť konkrétne ciele pri boji proti kríze, my vidíme všetci, ktoré e, voľby, ktoré teraz prebiehajú v Európe, ktorých výsledkom je buď posun veľmi doprava alebo veľmi doľava a ktorí sa vždy vyhrážajú, že nebudeme šetriť. Ja si myslím, že to je nesprávne, nezodpovedné. Musíme mať šetrenie a nemôžeme ale občanom slubovať hory doly, to sú tí, ktorí žijú len od volieb k voľbám, ale to vôbec nesúvisí s udržateľnosťou. Takže moja otázka je, ako dosiahneme dobrú argumentáciu, ktorej ľudia rozumejú, aby pochopili, že je dobre mať obdobie šetrenia, kde ušetrené prostriedky potom dobre použijeme. Pán Kopela povedal nie rozptýliť zdroje, ale ich zmysluplne investovať. Takže to nie je tak, že investície, buď investície alebo šetrenie. Nie. Obidve je to isté. A to je aj tá základná myšlienka EU 2020. Jean-Claude Juncker dobre povedal, že týchto 15 miliard musíme využiť, aby ľudia videli, že tam, kde sú investičné problémy, tak ich dokážeme zabezpečiť. Nemôžeme len niekde vylievať peniaze. Nie, musíme byť cieľení. To ma naozaj zaujíma. Medzinárodné inštitúcie, ktoré majú rovnakú základnú myšlienku, môžu povedať, ako to má byť. Potom to, čo v Nemecku nefunguje, je integrácia starších pracovníkov ako 50 rok, rokov. To je vidíme vysoké vedomosti, vysokú úroveň zodpovednosti, ako aj dlhodobosť práce. A to nie sú teda ľudia, ktorí utekajú E, kvôli chorobám. Keď si zoberieme túto vekovú kategóriu, aké straty ľudského kapitálu, neuveriteľné, prečo nevieme podniky pohnúť k tomu, že áno, ja budem cieľene zamestnávať ľudí, ktorí sú starší, lebo na tých sa môžem spolahnúť, tí sú e, odhodlaní. Máme mnoho úspešných prípadov, ale nie dostatok. Prečo sa nám toto nedarí prelomiť? Ďakujem. Ešte tu bola jedna otázka na pani Deboa. a potom ostatné otázky sa rozhodnete vy, kto chce na ne odpovedať. Takže pani Deboa. Ďakujem. K tej, horizon, k tej horizontálnej sociálnej klauzule ten hlavný nástroj pre aplikáciu to je dopadová analýza a vplyv na chodabu. Neviem, ako to presne funguje, ale ja som veľmi často počula, že to nefunguje veľmi dobre, len môžem odpovedať na to, čo sa deje v Belgicku. Federálny štát e, sa venoval štúdii dopadu legislatívy na komúny a regióny. Konštatujeme na federálnej úrovni, že to je dosť zložité fungovanie a že treba neustále redynamizovať. Za každým, keď sa uvažuje o nejakom opatrení ex ante, sa žiada od štátnych zamestnancov, aby vyplnili dotazník o eventuálnom dopade na chudobu, ale títo e, zamestnanci sú špecializovaní na určenú oblasť, nemusia povinne poznať všetky aspekty chudoby, tak nevždy vedia na to odpovedať Takže otázka ostáva práve aj v tom vzdelávaní a príprave takýchto zamestnancov. Musí tu byť e, jednoducho odborné vzdelávanie pre tých, ktorí vyplňajú takéto formuláre. Musí prebehnúť aj diskusia, aby e, táto celá aktivita, ktorá znamená viacej než len vyplniť dotazník, aby to prinieslo aj výsledky. A potom je tu aj otázka kvality akým spôsobom sa tie dotazníky vyplňajú. Áno, e, tie dopadové testy sú veľmi transparentné, e, online ich môžete vidieť na nete a nikdy tam nevidno negatívny dopad, vždy je to neutrálne alebo pozitívne, to je niekedy veľmi prekvapujúce. Tak ja neviem, či tí zamestnanci, akým spôsobom nachádzajú tie kvantitatívne údaje pre dopadové štúdie a treba uvažovať aj dotát, musí byť dostatok času, aby sa robili korektné vedecké štúdie, dopadové štúdie v teréne a tak ďalej. Mali by sme sa možno sústrediť len na určité opatrenia a urobiť to detálne a neobmedzovať sa len na jeden dotazník pre všetky opatrenia. Neviem, ako to prebieha v Európe, len som počula, že to teda nefunguje najlepšie a takto to funguje v Belgicku a myslím, že o tomto by sme sa mali, alebo tam by sa bolo viacej popracovať. Ďakujem, pán Weiser. Zaznelo tu viac otázok na to, ako možno negatívne javy, nízka mzda, nie dobrá práca, teda to všetko, čo sa tu povedalo, ako sa dá tomu vyhnúť. Jedna vec je určite známa a to je, ľuďo, ľudí pohnúť k tomu, aby vstúpili do pracovného života. To súvisí so vzdelaním, ďalším vzdelávaním. Zoberme si len, čo nám priniesie digitalizácia. Súvisí to s určitým rámcom, ktorý zabezpečí, že síly na pracovnom trhu sú si rovné a podporuje zamestnancov. A v mnohých krajinách sú to napríklad Vyjednané oblasti medzi sociálnymi partnermi sú tam zúčastnené odbory a zamestnávateľia, ktorí najlepšie vedia, za čo je zákazník ochotný platiť. Druhá téma bolo šetriť, ale nie samoučelne, ale tak, aby viac a viac organizácií trhu práce e, šetrili nie pre samoučel, ale aby prispeli k cieľu, aby prispeli k tomu, že tieto peniaze sa využijú na dosiahnutie cieľov, vytvorenie lepších štruktúr. A hospodárnosť znamená vždy porovnávať to, čo je najlepšie riešenie. A možno šokuje, že EÚ dala k dispozícii prostriedky na zachovanie minimálnych noriem v garancii pre, záruke pre mládež vo všetkých krajinách a pritom mnohé krajiny vôbec neprišli s plánmi, ako využiť tieto prostriedky a pritom ani nič nerobia na národnej úrovni. Myslím si, že to je otázka na mojich kolegov, ako operatívne realizovať tieto ciele, ako vytvoriť minimálnu službu pre občanov, pretože inak to občania už nebudú akceptovať a potom téma starší, tam je úplne jasné, že dnes vidíme, že pružné, pružný odchod z trhu práce je to správne, netreba to uťať, súvisí to s postojom voči starším a ja obdivujem tie krajiny, ktoré majú dostatočnú pružnosť. V Nemecku a je to možno také zmierlivé, že nie sme vo všetkom takí dobrí. Je to naozaj veľký nedostatok v porovnaní s inými krajinami. A tieto, táto predstava pružného odchodu je naozaj príťažlivá, my pracujeme stále dlhšie a dlhšie, ale na druhej strane, ak niekto stratí prácu vo veku 59 rokov, má stále mení šanci sa vrátiť na trh práce. Ďakujem vám veľmi pekne za všetky vaše príspevky, ktoré sme si tu vypočuli dnes v našom výbore pre zamestnanosť a sociálne otázky. A to znamená, že je to téma, ktorá sa nás základ do, za, dotýka v svojej podstate. A mali sme tu aj účastníkov z komisie a myslím si, že vaše vyjadrenia boli užitočné. Ja som si napísala 18 bodov, poznámok a nič nemôžem povedať, že by tu boli nové veci pre tých, ktorí pracujú v tomto kontexte, ale vidím, že to, čo ste povedali, len zdôrazňuje to, čo je pre nás dôležité a vždy sa aj niečo naučíte alebo zistíte, ak máte čas na to, aby ste mali také pracovné stretnutie ako dnešné. Takže vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste sem prišli. A musím povedať, že my sme odhodlaní spraviť niečo z EU 2020. My jednoducho nemôžeme akceptovať tie milióny nezamestnaných a nedokážeme za ani akceptovať rastúci počet chudobných v Európe. Takže vy budete pokračovať v svojom boji, vy nám dáte argumenty, aj my budeme pokračovať v našom boji a odvedieme svoje povinnosti voči komisii v tejto situácii. Ďakujem a môžeme pokračovať s ďalším bodom nášho programu. Dobre, takže budeme pokračovať s bodom 4 nášho programu a to je implementácia mik- e, e, mikrofinančného nástroja. Máme tu prvé posúdenie tejto správy a Mali sme už výmenu názorov 7. maja so zainteresovanými stranami. A teraz dám slovo našemu spravodajcovi, pánovi Šulcemu. Čiže je to vykonávanie Európskeho nástroja mikrofinancovania Progres. Pani predsedníčka, dámy a páni, milí kolegovia, budeme hovoriť o mikrofinančnom nástroji Progres – a možno si pamätáte, že v decembri 2014 sme sa rozhodli vo výbore pripraviť správu k realizácii tohto nástroja. V mojej správe hovorím o realizácii v polčase jeho existencie a E, zameriavam sa na to, ako tento nástroj umožní lepší prístup k úverom pre tých, ktorí majú takýto sťažený prístup. Hovorím aj o nedostatkoch, o slabých miestach, na ktoré upozorňujem komisiu. Takže mikrofinančný nástroj Progres všeobecne. Viete iste, že poslednom legislatívnom období v progrese v roku 2010 sme s ním začali, mal 205 miliónov eur. Tento nástroj riadi Európsky investičný fond. Najprv sa financoval z rovnakého programu Progress, potom program pre prácu a e, inovácie sa nazýva EASY, ten sa prijal v roku 2013 a preto stojí tento nástroj na novom finančnom základe. Komisia F ale pokračujú v realizácii, e, teda zatiaľ v rámci EASY ho nezrealizovali. Môžem povedať, že mikrofinančný nástroj e, progres funguje a pomáha. Prispieva k tomu, aby sa realizovali ciele Európskej stratégie zamestnanosti v Európa 2020 Väčšina pracovných miest totiž vzniká v najmenších podnikoch a tam pomáha tento nástroj. Pomáha novým a existujúcim podnikom buď vybudovať existenciu, udržaciu alebo rásť. To znamená veľká potreba mikroúverov. Progres je výhodný pre daňových poplatníkov, nezamestnaní takto dostanú šancu, môžu zarožiť podnik, ktorý vytvára pracovné miesta a platia dane. Je to stále lepšie ako rôzne transfery. Pre mňa je progres v prvom rade sociálno-politickým nástrojom a až v druhom rade politicko-hospodárským e, nástrojom. Takto môžeme mať viac e, prostriedkov. Progres umožňuje refinancovanie alebo ďalší prístup k, e, k úverom. Vidíme aj vysokú mieru platenia týchto úverov. E, tento nástroj je k dispozícii už v 22 z 28 štátoch. To, že sa neponúka vo všetkých členských štátoch, závisí je dôsledok rôznej hospodárskej úrovne a rozvoja v týchto štátoch. A tu sa žiada o členských štátoch, aby vytvorili podmienky na účasť. Ešte chcem povedať niekoľko faktov k tomuto nástroju. 13, vyše 13 tisíc mikroverov za 124 miliónov eur. To sa poskytlo. A Je to len malá suma, ale pokiaľ ide o cieľové skupiny, môžem povedať, že viac ako každý druhý podľa e, informácií z komisie nedostal úvery z banky. Každý z týchto dlžníkov bol pod hranicou chudoby. 17 sa označovalo dokonca ako za osoby bez prostriedkov. Potom ženy. Kvota žien je veľmi vysoká. 37% boli podnikateľky, cieľ progresu bol 40%, takže takmer sme ho dosiahli. Teraz niekoľko negatívnych poznámok. Mnoho poberateľov úveru sa zo strachu pred e, tým, že by boli označení za menšinu, neprihlásili pokiaľ ide o ukazovatele na zisťovanie údajov, neboli dostatočne prispôsobené. Aj tá povinnosť hlásiť o tom, kto berie e, kto berie úver, aké má pozadie, je veľmi neobľúbená, takže žiadame od komisie návrhy na zlepšenie. Pomoc, ja neviem, e, zdravotne postihnutým e, sú ľudia, ktorí potrebujú úvery, ktoré sú nad 25 tisíc, čo je hranica pre mikroúvery, ale tento problém sa zistil a v rámci EASY sa poskytuje lepšie financovanie sociálnym podnikom. Tam je hranica teraz až 500 tisíc eur ale žiadame od komisie, aby preverila, či tieto nové predpoklady lepšie trh príjma a či sociálne podniky takto dostávajú viac úverov, alebo či aj tu treba niečo spraviť. Ďalší dôvod, prečo sa nemohli dobre podporovať sociálne podniky, je to, že neexistujú konkrétne programy sprostredkovateľov úverov pre takéto sociálne podniky. Táto oblasť sa musí v budúcnosti zlepšiť. Ďalej, čo ešte treba zlepšiť? Chýbajú financie na mentorovanie a zaškolovanie tých poberateľov úverov to znamená vypracovanie takých, takých eh, programov, ktoré by lepšie pomohli. Ani v EASY nie, na to, nie sú na to peniaze. Pri mikroúveroch totiž nejde len o finančnú podporu, ale aj o podporu pri vypracovaní podnikateľských zámerov alebo pomoc pri účtovných opatreniach. Čiže tu treba nájsť riešenie, ako aj v tejto oblasti začínajúcim podnikateľom pomôcť. Ďalej, čas pozorovania, sledovania podnikov, ktorí dostali z progresu pomoc, sa musí predlžiť, to znamená aspoň na dobu trvania úveru, aby sme zistili, aj na dobu trvania úveru, aby sme zistili prežitie týchto podnikov. A teraz mikroúver a jeho vymedzenie v EÚ. Myslím si, že táto definícia aj zastarala, mala by sa prepracovať. Podľa súčasnej definície taký malý podnik môže mať menej ako 10 pracovníkov, nesmie mať väčší obrad ako 2 milióny e, eur a nemôže žiadať o viac ako 25 tisíc eur. Táto suma je najmä v západnej Európe veľmi nízka, takže komisia by tu mala niečo pripraviť. Ešte niekoľko poznámok k spojeniu s ďalšími fondami EÚ, a to je FC a SF pre mňa je ešte raz dôležité povedať, že FC by mal byť otvorený pre tie najmenšie podniky. To sme správne žiadali tu vo výbore. Ostatné výbory parlamentu to vidia trocha inak. Potom je dôležité, aby sa tieto prostriedky mohli prideliť aj do EASY, aby sa zabezpečilo ďalšie financovanie progresu. Dobre je, že dneska už regióny alebo členské štáty majú možnosť presmerovať peniaze EFS a využiť ich na aktivity progresu v svojom regióne alebo členskom štáte. A pri EF máme profesionálneho manažera, ktorý spravuje prostriedky a takto uľahčuje túto povinnosť pre členské štáty. Takže mikroúvery fungujú nielen v rozvojových krajinách, odkiaľ pochádzajú, ale aj u nás v Európe. Ale sú u nás skôr sociálno-politickým nástrojom a takto ich treba aj vnímať. Je to nástroj, ktorý pomáha ľuďom sa dostať z okraja spoločnosti do jej stredu a vybudovať si svoju existenciu. Možno si spomínate na Octavia Pinta, ktorý je takýto mikropodnikateľ z Belgicka, ktorý veľmi úspešne teraz E, predáva svoju myšlienku takéhoto mikroúveru, ktorú mu umožnil ďalší rast. Potom tu máme aj iné nástroje, kde mikroúvery nie sú potrebné, alebo iné skupiny. Je dôležité, aby pre mikroúveroch boli vždy spojené mentoring a ďalšia podpory, tak aby sme zabezpečili prežitie týchto podnikov. Teším sa na spoluprácu a dúfam, že sa nám podarí tento program zlepšiť. Teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami aj s ďalšími kolegami. Ďakujem. Thank you, Mr. Schulze. I give the floor to... Ďakujem pekne. A teraz Javi López za SD, tieňový spravodajca. Ďakujem pekne prvom rade by som rád zdôraznil, keď som už to spravodajca urobil veľmi kompletný návrh, e, podložený, detailný, zanalizovaný, ako sa doteraz pracovala, urobil aj špecifické odporúčania, ako vylepšiť program a takže my sa samozrejme snažím, budeme snažiť vylepšiť niektoré aspekty pozmeňovacími návrhmi, ale myslíme si, že doteraz práca je veľmi kompletná Chceme, aby naše pozmeňovacie návrhy mali trojakú perspektívu, ako má program takéhoto druhu vytvorenie pracovných miest, ako sme si všimli aj na vypočutí. Po druhé, cieľ e, rovnosti príležitostí z oči voči tradičnému bankovému systému a potom ekonomický model, teda prístup k financovaniu, k úverom. To je veľmi dôležitý ekonomický nástroj a v niektorých tradičných štruktúrách sa ľudia k nemu nemôžu dostať. Ide o návrh pre komisiu, aby sa čo najskôr e, tá os mikrofinancovania z európskych investičných fondov spustili. E, to je dobrá iniciatíva. Niektoré pozmeňovacie návrhy by mohli posilniť aspekty sociálnej dopadovej štúdie tohto programu a oceniť aj to, či došlo k dostatočnému zvýrazneniu rovnosti príležitosti. E, dosiahli sme dobré percentá, ale ešte stále sú tam veľké rozdiely. Mohli by sme tiež uvažovať o možnosti spomenúť e, firmy sociálneho hospodárstva alebo niečo v tomto zmysle. Oceňujeme tiež tie e, vyjadrené obavy, e, pokiaľ ide o mentoring a podporu, poradenstvo ľudí, ktorí, pre ľudí, ktorí žiadajú takéto mikroúvery, ako prejsť od tradičného systému bankovníctva k tomuto programu, e, ktorý má pridanú hodnotu Treba uvažovať, ako to urobiť, ako vyhodnotiť jeho výsledky a tak ďalej. Uh, thank you. I Ďakujem. A teraz Ulrika Trebesius. To je ďalšia vás spravodajkynia. Vstúpenie bez mikrofónu. Ďakujem. Ospravedlňujem sa, hovorí rečnička, nehovorila som do mikrofónu. Pán spravodajca, aby som to stručne zopakovala, chcem sa poďakovať za vašu prácu, za vašu správu. Správa je veľmi vyčerpávajúca, hovorili ste už o mnohých bodoch. Poukázali ste aj na tie rôzne problémy. Ešte zostalo niekoľko bodov, ktoré by sme chceli doplniť alebo na ktoré sme mysleli. Poprvé je to tá úloha bank. Keď chceme vybudovať takéto úvery, tak sa musíme najprv pýtať prečo. A tu je odpoveď veľmi často taká, že ide o zlyhanie trhu, ale otázka je, či je to naozaj tak. Niektoré banky v Južnej Európe, juhovýchodnej Európe nemajú dostatok vlastného kapitálu, aby mohli dávať úvery. Už 7 rokov tu je nefunkčný bankový sektor a to by mala politika vyčistiť a rekapitalizovať. My v Európskom parlamente ani veľmi často tento problém nevidíme. Skôr sa privymýšľajú rôzne transferové mechanizmy, ktoré liečia len symptómy. Po druhé, nevieme, aká veľká je potreba v správe komisii sa uvádza, že 17 poberateľov dôchod e, úveru bolo zamietnutých bankov a polovica sa ani nekúšala získať úver z banky, lebo počítali s odmietnutím. Ale takto sa nedá mikrofinancovanie zriadovať. Nemôžeme brať takých žiadateľov o úver, ktorí by mohli dostať úver z banky, ale sa o to ani nepokúsili, alebo robia toto E, idú k progresu len preto, že sú tam lepšie podmienky. Predsa štátne programy nemajú potláčať súkromné hospodárstvo. Preto chcem jasne povedať, aby sme sa inšpirovali holandským systémom, kde len takí žiadatelia úver môžu dostať mikroúver alebo štátom dotovaný úver, ak ich banka predtým odmietla. Po tretie teraz tréning a monitorovanie, o tom už hovoril aj spravodajca. Uh, ja si myslím, že je rovnako dôležité, aby sa podporovali účastníci rôznymi programami mentorovania, školenia, ktoré by ich podporovali. Takže tu podporujem naozaj spravodajcu, ale okrem toho musíme zabezpečiť, že tieto náklady budú priradené priamo programu, aby bola možná kontrola tohto programu takáto požiadavka platí aj na ďalšie výdavky, ktoré možno priradiť k projektu. Po tretie, žiadam o empirickú kontrolu programu. Je potrebné, aby projekt sa sledoval empiricky v celej Európe, aby sme mali rovnaké údaje a ich sledovali. Napríklad, Čísla o úspechu by sa mali členiť podľa regiónov vekovej skupiny menšiny. Dôležitá je aj e, úspešnosť podľa rodu, pohľavia. A na základe e, skúseností z iných programov si myslím, že ženy e, predstavujú veľmi dobrých e, plácov úverov a mali by byť atraktívnejšie pre banky Dôležité je aj dlhodobé hľadisko, ako sa vyvíjajú podniky po odchode z programu a aké závery z toho môžeme vyvodiť. Ja si myslím, že tu, keďže sme už e, sa vedeli dohodnúť na mnohých bodoch, si myslím, že budeme aj naďalej úspešne spolupracovať a teším sa na našu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujeme teraz pani Dlabajová za ALDE. Ďakujem za slovo. Ja mám niekoľko pripomienok. ALDE oceňuje prácu, ktorá sa odvádza na tomto dokumente a ďakujeme spravodajcom za dobrú prácu. Teňová spravodajkynia za ALDE pani Weber víta správu a pokiaľ ide o pokrok v uľahčovaní mikrofinancovania, to vníma, vníma pozitívne, ako aj v súvislosti s programom SEFI. Myslím si, že by sme vítali vyššiu mieru spolupráce aby kom, komisia mohla kapitalizovať pokrok na tejto správe. A ja osobne by som vám chcela povedať, pretože som taktiež členkou výboru KONT, že koncom júna e, Európsky dvor auditorov vypracuje novú správu o mikrofinancovaní a myslím si, že aj toto nám veľmi pomôže, pretože tam bude pekný prehľad toho, ako mikrofinancovanie je využívané. Takže v mene Alde som vám chcem poďakovať. A teraz neviem, či je tu niekto za GUE NGL, možno niekto ste nevykladajcov, nie. Takže dám slovo Karima Deli, tieňový spravodajca, tieňový spravodajka za zelených. Ani ona tu nie je. Zdala sa mi, že som ju zhliadla, ale zrejme nie. A pani Lambert, tak tá tiež nie. vy sa hlásite o slovo potom, ako sa prejavia tieňoví spravodajci. Čiže v tejto chvíli pani Begin za EFDD. Tieňová spravodajkyňa. Ďakujem aj ja za túto správu, ktorá je veľmi zaujímavá a za príležitosť, že poznáme údaj, ktorý nie všetci poznajú a síce že EÚ má takýto nástroj mikrofinancovania, nie všetci to vedia. Cieľom je dať do roku 2020 46 miliónov mikroúverov vo, vo veľkej e, sume, teda globálnej, takže to je veľmi dôležitý e, cieľ. Očakávame 95 návratnosti a preukázať, že v Európe je veľká potreba úverov a tiež dôvera v reálne hospodárstvo, teda dopyt je vyšší ako ponuka. Toto sú nástroje, ktoré potrebujeme a nie tie čudné e, architektúry finančné, ktoré sa niekedy realizujú. Existujú samozrejme možnosti na, vylepš- na vylepšenie. Funguje len v 22 z 28 členských štátov. Malo by to byť k dispozícii vo všetkých členských štátoch pracovné miesta vytvorené v nových e, e, firmách. 95% sú mikrofirmy alebo mikropodnikatelia. Nevždy majú prístup k úverom, pretože znamenajú kreditné riziko pre bankárov a preto e, sú tam problémy aj so sprostredkovateľmi. Mikroúvery sú pre mikrofirmy prístupné podľa definície EU, ak majú menej ako 10 zamestnancov a iné kritéria. Ale aj táto definícia by sa možno mala zrevidovať. To, čo je zaujímavé, nie je to ani tak nástroj ekonomickej politiky, ako skôr sociálnej Eh, udelovať mikroúvery nie je ziskové pre banku, ale určite pre štát je to menej nákladné a zároveň aj eh, zaujímavé zo sociálneho hľadiska. Tento program dúfam, že bude pokračovať, rozširovať sa a doplňaný aj s inými nástrojmi, eh, napríklad pre MSP. Thank you, Madame Ribeiro. Ďakujem, Ďakujem pekne. Chcela by som pogratulovať kolegyni za jej správu. Myslím, že e, tá správa je veľmi dobre štrukturovaná k organizovaní správy. Aj spolupráca s tieňovými e, spravodajcami bola e, rozsiahla a ten, tá správa je aj obsiahla, pokiaľ ide o myšlienky, ale je tam špecifická odvolávka aj tiež na určité veci. Preto všetkým súhlasím s tými pripomienkami, ale myslím si, že toto je nástroj sociálnej politiky a dôkazom toho je, že mikroúvery, ktoré sú uvedené, tak boli viacej ako v 60% prípadov nezamestnaným a to je rozhodujúce, aby títo ľudia mali prístup k mikroúverom, a, lebo sú to ľudia, ktorí teda nemajú možnosť prístupu k iným e, e, typom úverov, ale zaznamenala som určitú dezinformovanosť, pokiaľ ide o možnosti, ktoré plánujú v členských štátoch, takže okrem od toho auditorského programu, ktorý tu spomínate, to je naozaj veľmi dobré a dôležité, aby to bolo aj pre tých príjemcov programov, tak mali by sme podporovať predávanie informácií občanom, hlavne mladým ľuďom, ktorí sa vzdelávajú, v školia a tiež nezamestnaným. Navrhla by som, a podľa toho predložím aj pozmeňovacie návrhy, aby sme sa nasmerovali na tie úrady e, pre nezamestnanosť, na pracovné úrady, na univerzity, vzdelávacie inštitúcie, na úrovni členských štátov, ktoré podporujú rôzne aktivity v podnikaní, aby sme mohli navýšiť potenciál tohto programu, aby čím, ďalej, aby čím ďalej tým viacej ľudí malo informácie o tomto programe. Ďakujem. Ďakujem. Takže Poslanie, teda pozmeňovacie návrhy sú do 15. septembra, potom sa budú zvážovať v oktobri a prijatie v parlamente je naplánované na 10. novembra. Takže ďakujem a môžeme prejsť na bod číslo 5 nášho programu, čiže vytvorenie konkurencie schopného pracovného trhu EÚ pre 21. storočie kde budú fungovať, kde budú v súlade dopyt a pr- pracovné príležitosti, e, spôsob, e, ktorý umožní e, dostať sa z krízy. Ja teraz dám slovo spravodajkyni pani Dlabajevej. Ďakujem, pokúsim sa hovoriť kratšie, než je názov tejto správy. Chcem poďakovať všetkým kolegom za to, že vypracovali pozmeňovacie návrhy. Bolo ich 361. Minulý týždeň v Štrásburgu sme mali prvé stretnutie tieňových spravodajcov. Bolo to naozaj dlhé, trvalo to skoro 3 hodiny. Hovorili sme o pozmeňovacích návrhov, aj pokiaľ ide o naše spoločné pole, aj o rozdiely tá skúsenosť bola pre mňa veľmi dobrá a celkový výstup vnímam veľmi pozitívne. Zhodli sme sa, že cieľom by malo byť, aby bol text jasný a jednoduchý, aby ním e, naozaj boli schopní komunikovať jasné posolstvo Chcela by som sa preto ubezpečiť, že v kompromisoch za, zachováme ciele pôvodného návrhu, čiže vypracovať odporúčania, ako dosiahnuť konkurencieschopný pracovný trh v celej EÚ, čo pre mňa znamená najmä tri hlavné ciele. V prvom rade navrhnúť reformy, dosiahn, aby sme dosiahli lepšie súvisiace pracovné miesta a pozície a taktiež e, sa zameriavať na e, lepšie pokrytie pos možných budúcich zručností. To sa dá dosiahnuť lepšou spoluprácou e, so zamestnávateľmi na všetkých úrovniach. Druhá priorita je navrhnúť kroky, ktoré, vďaka ktorým dosiahneme lepšiu synergiu medzi systémami vzdelávania a podnikmi, e, zrátanie návrhov, ako lepšie integrovať ľudí všetkých vekových skupín, čiže aj mladých, aj starších zamestnancov Tretí cieľ, či tretia priorita je poučiť sa a využívať e, overené postupy, ktoré už v niektorých členských štátoch fungujú. Neznamená to, že jedno riešenie bude fungovať pre, všetkým, ale mal, pre všetkých, ale mali by sme sa pokúsiť získať z tých systémov to najlepšie. Takže podporujem všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré sa nie veľmi odklania od pôvodných myšlienok, pretože si myslím, že naozaj tá správa by mala byť jednoduchá a jasná. A e, som ráda, že sme sa dopracovali ku kompromisom, k novému zneniu, tak ako sme o tom hovorili na minulotýždňovom stretnutí denník spravodajcov. Takže naozaj sa teším na to, že dospejeme ku konsenzu. Verím, že sa zhodneme na obsahu. Zajtra popoludní naplánované ďalšie stretnutie tieňových spravodajcov. Myslím si, že tá práca ide dobrým smerom a teraz by som si naozaj rada vypočula stanoviska ostatných skupín a aký majú dojem po prvej schôdzi tieňových spravodajcov za minulý týždeň. V tejto chvíli tu nie sú všetci tieňoví spravodajcovia, možno preto, že je pondelok popoludní a niektoré lety ešte stále meškajú, čiže nie sú tu všetci, ale samozrejme veľmi rada si počujem pripomienky ostatných skupín. Ďakujem. Ďakujem za úvod. Dúfam, že pred tým, ako ukončíme schôdzu, sa ešte dostaví pani Jazloviecka, ale kým na ňu budeme čakať, tak e, dáme slovo zástupcom za SD. Ďakujem veľmi pekne kolega tu nemôže byť z dôležitých termínových dôvodov. Ďakujem za túto správu. Táto správa má z našho pohľadu niekoľko dobrých bodov, ale neposkytuje celkový oblast podľa nás. E, celkový obraz trhu práce. Správa sa zameriava len na schopnosti, zručnosti, podnikateľstvo, podnikateľstvo samostatnosť a pokiaľ ide o dôchodky, sociálne zabezpečenie a tak ďalej, to sú body, ktoré tam nemajú byť. Správa si žiada viac a lepších pracovných miest, ale ja si myslím, že my potrebujeme oveľa špecifickejšie kritéria. Potrebujeme vysokokvalitné pracovné miesta a udržateľné pracovné miesta. Takže toto je pre nás veľmi dôležité kritérium a má to jasne vyplynúť z tejto správy. Okrem toho sa musíme zaoberať praktickou prípravou a e, zasadzovať sa za to, aby bol dobrý kvalitatívny rámec. Máme v Európe mnoho pracovných vzťahov, ja neviem, nezaplatené stáže, praxe, a tí vlastne vytláčajú platenú prácu, lebo sú k dispozícii zadarmo. A my si myslíme, že práve tu to treba spomenúť. Ide o to, že musíme vytvoriť rámec kvality pre praxe a aj dobré pracovnoprávne zabezpečenie. Potom mobilita mladých pracovníkov je to, čo sa v správe požaduje a v tomto kontexte musí byť aj jasné to, že táto mobilita musí byť kvalitatívnou mobilitou a nie mobilitou za čo najnižšiu mzdu. Jednoducho z nášho pohľadu to musí byť dobrovoľná mobilita a keď na jednej strane sa správe hovorí, že e, sme na Prahu demografickej zmeny a musíme konať, tak na druhej strane, keď žiadame od mladých ľudí mobilitu za každú cenu, aj to si vyžaduje korekciu. Takže si myslím, že správa kladie priveľký dôraz na to, že mladí ľudia alebo ľudia nemajú prácu, lebo nechcú, lebo nie sú dostatočne motivovaní. To nie je pravda, pretože tam, kde nie sú pracovné miesta, nepomôžu žiadne stimuly, incentívy ani sankcie. Takže ja si myslím, že treba sa aj týmto zaoberať. Proste v správe sa niekde uvádza, alebo malo uviesť, že by mali členské štáty uh, využiť osvedčené postupy na e, zníženie e, nezamestnosti, ale to práve nie sú úsporné opatrenia, ale práve, že potrebujeme vytvoriť pracovné miesta pomocou verejných investícií. A to je osvedčený postup, ktorý väčšina tu v parlamente na neoliberálnej strane skôr odmieta. Toľko teda z môjho pohľadu ja si myslím, že budeme mať ešte mnoho práce pred sebou, aby sme dospeli k spoločnému stanovisku, ale my ako sociálni demokrati máme úplne jasné predstavy. Thank you. Ďakujem. Je tu niekto za ECR? Nie. Alebo za GUE NGL? Je tu deňová spravodajkynia? Nie. Takže dám slovo Terry Randke za zelených. Uh, thank you very much. Thank you. Ďakujem pekne, ďakujem aj spravodajkyni za vypracovanie správy. Myslím, že počet pozmeňovacích návrhov jasne preukazuje, ako, nakoľko je táto téma dôležitá a nakoľko sa ľudia domnievajú, že toto je dôležitá záležitosť, ktorá môže vyriešiť sociálne problémy, ktoré v tejto chvíli v Európe máme. Chcela som hovoriť o jednej veci, ktorá je podľa mňa veľmi zásadná a Jutta Steinrig o tom už hovorila. Veľmi dôležité je, aby sme nehovorili o napríklad tých vyše 5 miliónov mladých, ktorí sú zamestnaní, že sú nezamestnaní, pretože sa dostatočne nesnažia. To by naozaj vyslalo veľmi zlý signál mnohým mladým ľuďom, ktorí sú v takej situácii, kde sa snažia, snažia, snažia, ale nemajú perspektívu, majú naozaj vysokú kvalifikáciu, sú veľmi zruční, ale stále si nevedia nájsť prácu. Čiže myslím si, že ja by som chcela, aby signál, ktorý z tohto vyjde, je, že poskytovanie zručností posilňuje najmä mladých ľudí, ale všetkých v Európe, ktorí sa chcú účastniť na pracovnom trhu. Súhlasím s tým, že tam je pár dobrých vecí a myslím, že to využívanie overených postupov a komunikácia o možnom riešení problémov sú zásadné, aj keď tieto stále ešte trochu kontroverzné. Sú tu tri body, ktoré sú pre mňa dôležité. Prvý sa týka stimulov k práci. My, zelení, sa domnievame, že stimuly sú určované pre ľudí. Nie preto by sa bol ani vyvíjaný tlak za to, že sú nezamestnaní. Čiže nejde tu o posilňovanie asymetrického vzťahu medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, ale ide tu o posilnenie nezamestnaných či zamestnancov a treba im dať stimul, aby následne našli naplnenie na pracovnom trhu pretože im zabezpečíme kvalitné pracovné miesta, vďaka ktorým si budú môcť dovoliť dobrý životný štýl, ale zároveň im to zabezpečí sociálnu, sociálne zábezpeky. A druhá vec, ktorá je pre nás dôležitá, to je in, zahrnutie organizácií, ktoré reprezentujú ľudí, ktorí sú najviac e, ovplyvnení nezamestnanosťou. A tí, ktorých hlasy nie často v diskusiách počujeme, avšak ktorí majú najväčší zájem na tom mať základné sociálne zabezpeky, čiže mladí ľudia, ženy, migranti a tak ďalej. Práve tieto skupiny by mali byť zahrnuté do diskusie o týchto témach. Tretia vec, o tom som hovorila už pri prvej výmene názorov. Vzdelávanie a zručnosti, to je niečo, čo je samozrejme veľmi úzko napojené na pracovný trh, avšak nechceme, aby to, bola, aby to bol vyčerpávajúci rozmer. Vzdelávanie avšak popri otázke, ako zručnosti môžu ľuďom umožniť zúčastňovať sa pracovného trhu Áno, ale vzdelávanie má samo o sebe hodnotu. E, prispieva tiež o, osobnému rozvoju mladých, nielen mladých ľudí všetkých vekových kategórií. Rozširujú ľuďom horizonty o spoločnosti a to je naozaj veľmi dôležitý základ demokracie a chceme, aby tento rozmer vzdelávania sa nachádzal v správe. Naozaj sa teším na ďalšie diskusie a jasne som uviedla body, kde ešte stále môže e, byť diskusia kontroverzná, avšak verím, že konštruktívnym spôsobom sa dopracujeme k riešeniu a k dobrej správe. Thank you. Uh... Ďakujem pekne. Laura Agia. Tiziana, vy budete hovoriť eh, za vašu skupinu. No, ja som spravodajkyňou. Ďakujem spravodajkyni za jej prácu aj za zaujímavú diskusiu, ktorú sme mali na poslednej schôdzi tieňových. Je veľmi dôležité, aby pracovný trh bol konkurencieschopnejší, aby sme našli spôsob, ako nájsť kvalifikovaný dopyt a umiestnenie, ale vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu nie je ani problém zdrojov, ale to, že je nedostatok práce. Ďakujem spravodajkyni za e, tie prísľuby, e, tie veľké usmernenia sú pre nás priateľné, niekoľko upresnení. Chceli by sme, aby e, um, myšlienky v tom odseku B boli aby tieto ciele boli e, zadefinovaní presnejšie. My predložíme pozmeňovací návrh k F. Nepodporujeme myšlienku, že by ľudia mali povinne viacej pracovať a byť viacej na pracovnom trhu je tu výzva starnutia obyvateľstva, ale núčiť ľudí, aby boli na pracovnom dlhu, trhu dlhšie. Nemyslíme si, že by to bolo udržateľné riešenie, skôr si myslíme, že by sme to formulovať inak a je dôležité nájsť lepšie umiestnenie pre tých, ktorí strácajú miesto Eh, vo vyššom veku, ale nezabúdať na tých, ktorí v tomto ekonomickom cykle majú problémy nájsť vôbec prvé zamestnanie. Nemôžem plne podporiť myšlienku, že by neexistovali multifaktory podpory. Nemôžeme predsa skonštatovať, že ľudia nepracujú, pretože nechcú. To by bolo nesprávne posolstvo, ale v krajine ako je moja, kde nezamestnanosť mladých je takmer 50%, to sú šialené čísla. Potrebujeme skutočne podnety pre ľudí. Chceme inú formuláciu, hoci chápeme, aké je posolstvo tejto myšlienky, ale chceme formuláciu, ktorá by bola adekvátnejšia a pochopiteľnejšie Všeobecnejšie treba podnetiť mobilitu v Európe, ale to by malo byť dobrovoľná nie nutnosť alebo nástroj na boj proti nezamestnanosti. Predložili sme pozmeňovacie návrhy 130 a 132. Myslíme si, že aj do budúcnosti nás bude čakať plodná diskusia. Ešte raz ďakujeme spravodajkyni za jej disponibilitu a ochotu. Ďakujeme. Takže Podarilo sa nám. Dočkali sme sa pani Jazlovieckej. Dnes mnoho z nás malo problém s lietadlom, ale teraz ste tu a my si vypočujeme vaše stanovisko, stanovisko tieňovej spravodajkyne za EPP. Ďakujem za slovo, ospravedlňujem sa za meškanie. Správa Martiny Dlabajovej je veľmi dôležitá, najmä dnes, kedy veľmi často počúvame názory, že existujú milióny pracovných miest, ktoré nie sú obsadené len preto, že zamestnanci nemajú dostatočnú kvalifikáciu alebo nevedia vôbec o existencii takýchto pracovných miest. To je veľmi dôležité, pretože dnes milióny mladých ľudí neštudujú, nepracujú, nie sú účastní žiadnych stáží. A práve týmto ľuďom je venovaný táto správa, aby sa začali starať o svoju budúcnosť, aby e, sa venovali tej svojej profesionálnej budúcnosti. O to viac že dnes je pracovný trh veľmi náročný, najmä pre mladých, ale aj pre ľudí po 50. -ke. Stále častejšie počujeme názory, že čoraz viac e, ľudí e, nad 50 rokov veku má problémy získať pracovné miesto. Správa e, si získala veľký záujem, už o tom svedčí len 361 pozmeňovacích návrhov, ktoré boli, musím povedať, veľmi dobré. Naozaj tie vaše návrhy sú veľmi zaujímavé a je pravda, že z toho môžeme pripraviť naozaj veľmi dobrú správu, ktorá bude vysielať jasný dobrý signál Európskej komisii. Samozrejme závisí od Martiny, od spravodajkyne, ako bude vyzerať posledná verzia a samozrejme to bude závisieť od nášho hlasovania. Ale naozaj je to veľmi, veľmi veľký, veľmi dobrý materiál, vďaka ktorému to posolstvo môže byť čitateľné, jasné, smerom na komisiu, na členské štáty, ale aj, na, aj pre ľudí ktorí sa chcú zamestnať pre nás. EPP, vytvorenie konkurencieschopného pracovného trhu v Európe je jedno z kľúčových priorít. Takže pokiaľ ide o správu. Budeme podporovať tie pozmeňovacie návrhy, ktoré hovoria o vytvorení cieľov nástrojov, teda vytvorenie nástrojov, ktoré prispievajú k zlepšeniu situácií na pracovného trhu či kvalifikácie. No a v tomto kontexte je veľmi dôležitá spolupráca medzi školami, či už strednými alebo vyššími a zamestnávateľmi či miestnymi inštitúciami, či samozprávami, ktoré sú zodpovedné za pracovný trh. Veľmi dôležité je tiež um, ehm, stimul, stimulácia firiem na naberanie pracovníkov so špeciálnymi kvalifikáciami. Častejšie sa v správach objavujú informácie, že zamestnávateľia, ktoré v rámci krízy znížili platy, e, dnes nevyužívajú tieto priestriedky na to, aby investovali do zamestnancov. A myslím si, že tá správa by mala byť určená tiež týmto ľuďom, zamestnancom a zamestnávateľom, ktorí dnes ešte síce prácu majú, ale nemajú dostatočné zručnosti na to, aby si tú prácu udržali a firmy zase nemajú dostatočne kvalifikovaných zamestnancov na to, aby sa mohli rozvíjať na dynamickom globálnom trhu. Pre nás je tiež veľmi dôležité, aby sa mladí ľudia učili zodpovednosti za svoje rozhodnutia a za svoju budúcnosť. Najmä pokiaľ ide o profesionálnu budúcnosť, to je naozaj mimoriadne dôležité a taktiež je dôležité, aby členské štáty e, dospeli k e, reformám na pracovnom trhu tak, aby aktivizovali či pripravovali také nástroje, ktoré umožnia reagovať na hospodársko-sociálne zmeny. Chcela som sa Martine naozaj veľmi pekne poďakovať za dôležitú dobrú eh, pardon, iniciatívu, dobre pripravenú správu, ako aj všetkým kolegom, ktorí eh, mali naozaj veľmi zaujímavé pozmeňovacie návrhy a tiež všetkým kolegom, s ktorými pracujeme na finálnej verzii správy. Ďakujem pekne. Thank you. I'll give the floor. Ďakujem. A teraz za ECR McIntyre. Ďakujem veľmi pekne. Lutujem, že som tu nebola na začiatku, ale asi všetci sme mali dnes problémy na čas priletieť. Takže sa teším, že sa mi podarí aspoň niečo povedať. Myslím si, že Martina odviedla vynikajúcu prácu pri tejto správe. Je to veľmi dôležitá téma a myslím si, že sa jej podarilo obsiahnuť všetky tie veci, na ktoré sa máme zamerať. Potreba pružného trhu práce, taktiež potreba, myslím, že sme o tom hovorili na stretnutí tieňových, ako to dosiahnuť, aké má také znenie, ktoré by získalo podporu celého politického spektra, ale dôveru v ľudí, že zoberú za seba, na seba, za seba zodpovednosť, to znamená zmocniť ľudí, e, prevziať zodpovednosť a potom tá pod, predstava tých podnikateľských zručností, aby sa mladí ľudia rozhodli stráviť život v podnikateľskom prostredí, aby sme produkovali aj podnikateľov, zamestnávateľov a nielen zamestnancov z dlhodobého hľadiska. Z hľadiska zručnosti je dôležité, aby sme sa zamerali na predstavu učňovstva. Nie každý bude chodiť na univerzitu, aby získal zručnosti a tá predstava, že to môžete robiť pomocou duálneho systému alebo systému učňovského školstva, ako máme v Spojenom kráľovstve, tak je to veľmi dôležité, aby sme tu prepojili túto väzbu medzi vzdelávaním a prácou. Už sa povedalo, že máme 361 pozmenujúcich návrhov k tejto správe Myslím si, že ma, sme mali veľmi dobre stretnutie tieňových spravodajcov minulý týždeň. Naozaj sme pozreli všetky kompromisy, ktoré sa pripravili. Odviedli sme dobrý kus práce, takže ja si myslím, že len niekoľko kompromisov, kde nie som veľmi spokojná alebo úplne spokojná, ale inak môžem podporiť takmer všetko čo pripravila spravodajkyňa. Myslím, že všetci sme sa zhodli na tom, že je priestor na zníženie opakovaní. A to nie je ľahké pre spravodajkyňu to spraviť, ale ja myslím, že Martina to chce urobiť. Takže možno niektoré z toho, čo sa opakuje alebo je príliš zložité, odstraníme a nebudeme mať vianočný stromček, ale jasnú správu, kde sa každý odsek zameriava na niečo dôležité lebo naozaj tu nie je puding, žiadna vata. Myslím si, že všetko, čo sa tu predkladá, je veľmi dôležité. A ukazuje to cestu, ktorou má ísť náš výbor pre zamestnanosť, hľadať príležitosti, postarať sa o to, aby ľudia mali prácu. To je, myslím, to hlavné zameranie, ktoré má mať náš výbor. Takže z môjho pohľadu je to veľmi dôležitá správa a ja dúfam, že sa nám podarí ju odovzdať komisii, ktorá ju zoberie aj na vedomie a pripraví politiky na podporu týchto predstav. Takže chcem sa ešte raz veľmi poďakovať Martine ako spravodajkyni a teším sa na ďalšie stretnutie tieňových spravodajcov, kde budeme môcť ďalej vylepšovať, zdokonalovať, cibriť naše pozmenujúce návrhy a kompromisy. A teraz je v pani Pols. Ďakujem veľmi pekne. Správa na viacerých miestach hovorí o mobilite pracovníkov. Ja chcem úprimne povedať, mohli by sme to nazvať správnym menom a to je otvorené dvere emigrácie. A to ľudia nechcú. Chcú mať to ľudia nechcú, chcú mať systém, kde budeme mať istotu, E, páči sa mi odsek 23, kde sa hovorí o tretí, príslušníkoch tretich krajinách a pán Cameron práve free access to 450 million people across Europe. Sa zaoberá touto otázkou, ako zabezpečiť systém e, systém takýchto migrantov. Potom máte odsek 10, 32, kde sa hovorí o Eurose. Tam sa bude poskytovať väčší priestor novým miestam v, v Spojenom kráľovstve a budú môcť využiť tento portál pre prácu zahraničných pracovníkov, miesto toho, aby dostali túto prácu britskí občania e, vidíme, že mladí ľudia ťažko hľadajú prácu a chcem ešte poukázať na pozmeňujúce návrhy 232, ktoré hovoria o európskej minimálnej mzde. Ako to chcete naozaj realizovať, keď máme také veľké rozdiely v príjmoch v celej Európe? Veľmi ľahko môžete vypraviť takýto zoznam zbožných želaní a možno, že vznikne raz takýto európsky superštát, ktorý chcete, ale my nemôžeme my musíme mať teraz odpovedný a musíme pripraviť legislatívu, ktorá nebude ekonomickou katastrofou a minimálna mzda by ňou bola. Ďakujem. A, a teraz dávam slovo pani Dlabajovej. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekná diskusia. A ja vám chcem zaručiť, že stretnutie tieňových bolo ešte lepšie. Išli sme do úplnej hĺbky filozofickej diskusie, holistický prískup. E, ja dúfam, že zajtra budeme môcť pokračovať v tomto duchu. Ďakujem veľmi pekne za odozvu, ktorú som si vypočula. E, bolo to veľmi dobre sa dozvedieť niečo o motivácii mladých ľudí, zodpovednosti mladých ľudí a zistili sme, že dokonca niektoré slova majú iný význam v jednotlivých jazykoch, takže aj toto musíme riešiť, pretože zodpovednosť nie je vždy to, čo chceme povedať slovom zodpovednosť práve. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé a ďakujem tieňovým spravodajcom. Teraz pracujeme na nových kompromisoch a myslím si, že ich rozošleme až už hneď po zasadnutí výboru. A môžem povedať, že väčšina vecí, o ktorých skupiny hovorili, sa upravili, zmenili, pretože to boli veci, o ktorých sme hovorili už na stretnutí tieňových, takže tie zmeny tam nájdete. A chcem len vás požiadať, aby ste si prečítali nové kompromisy. Zajtra máme stretnutie tieňových spravodajcov. Oboznámte sa s tým dovtedy. A možno, že by bolo zaujímavé, keby ste videli tie kompromisy naozaj, pretože veci sa zmenili. Jedna dôležitá vec, ktorú tu niekto zdôraznila, som to už na začiatku povedala, ja si myslím, že cieľom by malo byť, aby bol ten text čo najjasnejší, najjednoduchší. Takže sa snažíme z, o, z, znižiť opakovanie, budeme sa snažiť byť veľmi jasný a hovoriť o zosúladení kvalifikácie a zručnosti s potrebami nedáme tam ani žiadne iné veci, ale keď pracujete na takej zložitej správe, vás to zvádza, že? Tam dávať všetko, ale my sa budeme snažiť zamerať na to posolstvo, ktoré chceme touto správou vyslať. Takže zajtra budeme mať veľa práce pred sebou, ale myslím si, že pomocou všetkých tieňových sa nám to podarí. A ak vás zaujímajú niektoré vaše, naše filozofické diskusie, tak na budúce sa s vami oni veľmi radi podelíme v celom výbore. Ďakujem a teším sa na zajtrajšie popoludnejšie stretnutie s tieňovými. Ďakujem. Ďakujem. 23. júna budeme príjmať vo výbore a to je myslím všetko, čo mám dneska na srdci. Toto je posledný bod dnešného programu. Uvidíme sa zajtra ráno o 9. Máme veľa vecí, ktoré musíme E, vyriešiť, takže teším sa na stretnutie zajtra. Ďakujem. Can I leave this here? I'll just sign that list.